colleagues, uh, I was suggested that we should start the meet. Kolegyne, kolegovia povedali mi, že by sme mali začať. Pán predseda za chvíľu príde, aspoň dúfam. Takže prajem všetkým dobrý deň. Začneme prijatím programu body 9 a 10 dohody EU-Arménsko o vízovom systéme a o readmisii osôb bez povolenia na pobyt. Tieto body sa odsúvajú, odkladajú na žiadosť spravodajkyne, takže ak nikto nemá námietky, tak e, s týmto pozmenením by sme prijali náš dnešný program. Dobre, oznámenia nemáme, takže schválenie zapisnice z 9. a 10. oktobra 2012. Myslím, že ani tam nie sú námietky. Takže sa pozrime na to, ako to vyzerá s prebiehajúcimi medzinštitálnymi rokovaniami v legislatívnych postupoch. Slovo dostane pán Moráš, ktorý je spravodajca. Včera sa hovorilo o um, sezónnych uh, pracovníkoch. Bol to 6. trialog, ktorý prebehol, takže nech nám, nech nám pán Moráš teraz povie k tomu viac. Áno, áno. Uh, tento týždeň bol piatý trialóg. A hoci sa nám nepodarilo dopracovať k dohode, myslím, že ten posledný trialóg za írskeho predsedníctva bol veľmi dobrý a ďakujem naozaj veľmi pekne predsedníctvu za rýchly pokrok v niektorých kľúčových bodoch. Pokiaľ ide o azylový balík po jeho uzavretí, toto bola tiež citlivá téma a myslím, že sezónni zamestnanci toto je jediná forma legálnej migrácie e, nekvalifikovaných pracovníkov, takže toto je veľmi citlivé e, pokiaľ ide o sankcie pre zamestnávateľov, ubytovanie, kvóty a tak ďalej. Toto všetko sú naozaj veľmi citlivé otázky. A myslím, že ten pokrok, ktorý sa dosiahol, je značný, ale opakujem, dohoda sa nedosiahla a dúfam, že sa nám podarí veci dotiahnuť dokonca do leta. 8. júla je predbežne stanovené ďalšie sednutia a ja dúfam, že do leta s trochou dobrej vôle sa nám, dopra- sa nám podarí dopracovať k záverečnej dohode. Všetci sú už relatívne unavení, ale napriek tomu dúfam, že sa nám podarí veci ešte pohnúť dopredu toho 8. júla. Takže ešte raz vďaka írskému predsedníctvu a všetkým, ktorí prispeli k takému tu pokroku. Takmer záverečná dohoda, ale ešte nie celkom. Mi sa veľmi páčilo, ako tam veci prebehli, napriek tomu, že tá konečná dohoda ešte nebola dosiahnutá. Ďakujem pekne, pán Moráš. No teraz nariadenie o prekurzoroch e, spravodajkyňovej pani Het. Tam sa dosiahol medzi parlamentom a radou sa dosiahla neformálna dohoda. Koreper včera schválil podľa mojich informácií text. My sme dostali list e, z rady, čiže by sa dalo hlasovať v Líbe 8. respektíve 9. júla. Spravodajca, spravodajkyňa tu dnes nie je, ale chcem e, jej, e, ako aj tým spravodajcom, k výsledku poblahoželať. A teraz bod číslo 6, to je využívanie PNR. Spravodajcom je pán Kirkop. Tento návrh je predmetom roku 2011. Vo výbore sme o tom hovorili viackrát. Išlo o témy ako proporcionalita, obmedzenie účelu, e, doba archivácie, e, práva pasažierov a tak ďalej. V apríli sa hlasovalo v Líbe. Ehm, tam väčšina návrh e, e, zamietla, posunulo sa to do pléna a plénum podľa pravidla 175 rozhodlo, že sa správa vráti do výboru na ďalšiu diskusiu. Takže my dnes musíme rozhodnúť, ako postupovať ďalej a dávam slovo pánovi spravodajcovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za tú možnosť hovoriť vo výbore znova o EU PNR. Vy ste situáciu opísali. E, celý parlament e, rozhodol o tom, že táto téma, aby sa nemala zavhnúť úplne, že sme sa mali pokúsiť dopracovať ku kompromisu, vrátila sa do výboru a práve na tom chcem pracovať a ja dúfam, že sa nám po podarí kooperatívnym koštým spôsobom k takémuto výsledku aj dopracovať. Pani predsednička, vy ste pred chvíľou hovorili o tých kľúčových oblastiach, kde dúfajme dospejeme k dohode. Všetci veľmi dobre viete, o akú dôležitú tému ide, pokiaľ ide o ochranu údajov, o ochranu základných práv občanov EÚ, konkrétne pasažierov, e, v súvislosti s bojom proti organizovanému zločinu a terorizmu. Toto je téma, ktorá je naozaj veľmi dôležitá. My máme dokonca výbor Krym e, na boj proti e, týmto fenoménom. Dnes eh, sa iste bude hovoriť o smernici o ochrane údajov, o, o systéme PRISON. A ja som toho názoru, že je dôležité, aby sme mali veľmi jasný právny rámec, eh, taký katalóg eh, práv, Eh, v súvislosti eh, s PNR, pretože vieme, že táto problematika eh, na európskej úrovni momentálne nie je vôbec regulovaná a vidíme, že tie systémy sú také veľmi náhodné, objavujú sa, menia sa. No a táto smernica sa zaoberá využívaním PNR spôsobom, ktorý nespadá pod smernicu o ochrane údajov a naozaj môže trvať niekoľko rokov, kým sa bude implementovať, kým to bude celé prijaté. Takže ja dúfam, že komisia nám povie, ako je to s údajmi PNR a prečo je potrebné, aby mnohé systémy, ktoré sa po členských štátoch boli nejakým spôsobom regulované, ich používanie bolo e, regulované. Ešte raz dúfam, že e, budeme postupovať v konštruktívnom duchu, aby sa dosiahol pokrok. Myslím, že ten mandát plena je jasný. Túto dohodu znova naozaj veľmi dôvodným spôsobom preskúmať. Ja som tým spravodajcom navrhol, Eh, spoluprácu a ja dúfam, že sa nám podarí stretnúť sa eh, zanedlho, aby sme v pozitívnom duchu o tejto veci hovorili. Takže takto ja vnímam situáciu, takto ja vnímam túto otázku v zájme všetkých európskych eh, občanov a cestujúcej verejnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kirkop. Hlási sa niekto ďalšieho slovo, prosím? Nie? Pani Romero López, nech sa páči. Gracias, presidenta. Me habría... Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som v úvode požiadala EPP, aby sa k tomu vyjadrila tým spravodajca tu žiaľ nie je. Ja som totiž vo funkcii tým spravodajkyne pre e, skupinu SAD. A návrh pána Krkopa by mohol byť veľmi zaujímavý. Teda ďalej sa toto problematikou zaoberať, ale situácia je veľmi neprehľadná, problematika je komplikovaná a situáciu nám stiažuje aj to, že nehovoríme len o tejto téme, ale aj o smernici o ochrane údajov vo všeobecnosti. Ja osobne som presvedčená, že ide o príležitosť, o príležitosť e, hlbšie prediskutovať túto tému, lebo je tam ešte veľa otvorených otázok, veľa nejasností. Nejde len o výsledok posledného zhodnutia výboru, nie. Ide aj o ďalšie veci, ktoré sú ešte otvorené. Ochrana údajov celosvetovo a v Európe sú tu nové škandály, program PRISM a tak ďalej. A mám pocit, že to naďalej otria sa dôverou občanov. Preto je dôležité, aby sme tie zásadné otázky raz a navždy objasnili ako vytvoriť priestor bezpečnosti, bezpečia v boji proti organizovanému zločinu a terorizmu. Takže naozaj by bolo dobre, keby sme mali takú schôdzku tenový spravodajcov, také zasadnutie, aby sme tieto zásadné otázky objasnili. Pán Kirkop veľmi dobre vie, aké je stanovisko mojej politickej skupiny, viete, aké sme predkladali pozmeňovacie návrhy, takže je potom aj na tom ešte ďalej pracovať, pretože veľa vecí je otvorených, nejasných, nepodarilo sa ich ešte objasniť. Takže toľko z mojej strany na úvod. Ďakujem pekne. Pani Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že dnes máme na programe túto rozpravu. Myslím, že ste takto vyšli v ústretí aj našej požiadavke. My sme totiž požadovali stanovenie ďalšieho postupu a ja si myslím, že aj tie najnovšie škandály, ku ktorým došlo, vlády ich vyprovokovali sami, sami za to môžu. Takže je naozaj potrebné, aby sme vo všetkej serióznosti znova hovorili o tom, ako zabezpečiť ochranu údajov pre občanov v Európe. Naozaj je potrebné tú ochranu údajov zabezpečiť, stanoviť si teda, čo je potrebné na zabezpečenie ochrany údajov a bezpečnosti zároveň. Ja si myslím, že obe tieto veci majú úplne zrovnakú hodnotu, takže je dôležité ďalej hovoriť o tejto téme. Ale ešte než sa pustíme do diskusie o EUPNR, je naozaj potrebné, aby sme sa stretli, aby sme mali zasadnutie so všetkými tenevými spravodajcami aby sme si stanovili tie témy, ktoré sa týkajú ochrany údajov, čiže nariadenie o ochrane údajov, smernica o ochrane údajov, EU PNR. A ja by som navrhovala, aby aj Europol bol do tohto celého zapojený. Čiže aby sme v úvode hovorili o tom, aké sú tu vzájomné prepojenia, aké sú tu obsahové prepojenia a ako sa s tým najlepšie hodí zaobchádzať. Čiže na toto si prosím nechajme čas. To je prvá vec. A druhá vec, musíme jasne povedať, e, ako vyzerajú fakty, teda do akej miery členské štáty požadujú UPNR, do akej miery to už implementujú, e, čo sa tým myslí, či je takáto nejaká analýza, dokumenty, od členských štátov, ktoré implementovali EU PNR. Čiže keby sme takéto údaje mali k dispozícii, to by bolo dobré tu vo výbore, aby sme mohli o tom diskutovať aby sa tu nemenovali e, taká krajina, iná krajina s tým, že už niečo robia alebo zamýšľajú niečo robiť. E, takéto vágne informácie mi nepostačujú. A potom ešte e, úrady pre ochranu údajov, myslím, že aj tie by mali byť zapojené do diskusie naozaj všetci aktéry. No a ešte raz poprosím, je to dôležitá téma, dôležité rozhodnutie. Nechajme si na to dostatok času. To by bol teda návrh z našej strany. Ďakujem. Ďakujeme teraz pán Fos. A ja ďakujem. Naozaj veľmi vítam to, že pán spravodajca prišiel s takýmto druhým pokusom, že znova môžeme o tejto téme diskutovať. Ide o tie postupy, ale aj o tie obsahové, názorové rozdiely. Zatiaľ sa nepodarilo ešte dopracovať k nejakej výraznejšej väčšine v prospech toho, či onoho, takže v úvode by som snáď stručne povedal toľko. Vychádzajúc z tých škandálov, s údajmi, ktoré teraz máme, myslím, že naozaj vidíme, aká je dôležitá regulácia v tejto oblasti. Tieto škandály, s ktorými teraz máme dočinenia, vznikli práve preto, lebo tu nebola absolútne žiadna regulácia v tejto oblasti. A práve preto je podľa mňa naliehavé, je naozaj potrebné, aby sme k takéto regulácii pristúpili. Tie prepojenia, o ktorých, o ktorých sa tu hovorilo, e, s tým absolútne nesúhlasím. Tie problémy, ktoré musíme riešiť v rámci EU PNR, archivácia, ktoré lety, aké e, použitie, toto absolútne, absolútne nesúvisí so smernicou alebo teda s ochranou údajov ako takou pretože tieto veci eh, v súvislosti s EUPNR sa na tom mieste vôbec neriešia. Riešia sa iba v rámci EUPNR. Eh, takže keď sa pozrieme na lex generalis alebo na lex specialis, tak ho potrebujeme vnímať v smernici alebo v nariadení sa nerieši, ako dlho sa budú archivovať eh, údaje o pasažieroch, vôbec sa tam nehovorí o tom, ktorých letos sa týka a tak ďalej. To sú iba zásadné otázky, lex generalis a tieto špeciálne otázky, špecifické otázky sa riešia iba v EU PNR, preto si nemyslím, že to prepojenie by bolo nejako dané. Diskutovať o tom môžeme, ale obsahovo, mm, myslím, sa na tom nič nezmení. Takže ešte raz vítam tú diskusiu, jej znovu otvorenia. Bol by som rád, keby sme sa dopracovali k nejakým kompromisom, za ktoré sa postaví väčšina, pretože vývojové tendencie v členských štátoch v tejto oblasti UPNR sa naďalej rozvíja. Je to preto, lebo je to možné, nie je to regulované a tak ďalej. A čím dlhšie budeme čakať, tým bude ťažšie situáciu vyriešiť. Takže naozaj je naliehavo potrebné, aby sme to čo najrychlejšie zvládli, čo najrychlejšie zregulovali. Ďakujem pekne. Teraz pani Intvel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem stručná, lebo sa chcem iba procedurálnej stránke veci. Ja si myslím, že kus práce už bol odvedený, pokiaľ ide o tú obsahovú stránku. Áno, samozrejme, že aj tam sa ešte dá čo to robiť, ale od samotného začiatku som hovorila dve veci a nadalej na nich trvám. Poprvé, keď povieme, že potrebujeme európsku smernicu, na harmonizáciu existujúcich národných programov, tak by som chcela informácie o týchto existujúcich národných systémoch a my o tom žiadame nie od včera, ale naozaj už celé roky. 16 krajín majú takéto programy, výborne, ale prosím, Európsku komisiu by nám dala detailné informácie. Ja myslím, že nežiadame až tak veľa. To je prvá vec. A druhá vec, tam možno niektorí nesúhlasia, ale ja osobne mám pocit, a hovorila som to znova od samotného začiatku, že to súvisí so smernicou o ochrane údajov. Ja si nemyslím, že by malo zmysel vytvárať e, nejakú oblasť policajnej a justičnej spolupráce, to ja podporujem, ešte viac spolupráce by som si želala, ale malo by to vychádzať z nejakej úpravy údajov. Nemali by sme o ochrane údajov hovoriť eh, v prípade každej eh, ďalšej problematiky. Predstavte si, že ste nejaký eh, policajt a zaoberáte sa PNR, tak pre vás platí jedna vec. V prípade zatýkača platí iná vec. V prípade príkazu na vyšetrenie, vyšetrovacieho príkazu platí iná úprava. Toto podľa mňa nie je konsekventný prístup. Áno, niektorí ľudia hovoria, že to možno bude trvať roky. Mm, áno, ale Európska rada mm, nechce predať smernicu o ochrane údajov, lebo toto podľa mňa mení všetko, mení to celkovú e, stratégiu o balíku na ochranu údajov, pretože ak to takto je, tak e, potom na čo? Ja e, vychádzam z toho, že rada dostojí svojmu slovu a že príjmeme smernicu o ochrane údajov. Kým nám nepovedia inak, e, tak ja stále vychádzam z tohto predpokladu, kým rada verejne nevyhlasí opak. Ale ja teraz predpokladám, že sa pracuje na príprave smernice, že táto smernica bude prijatá a naozaj EUPNR smernica, na tej budem rada ďalej spolupracovať na jej príprave, ale tieto dve otázky najprv budú, budú musieť byť zodpovedané. Ďakujem pekne. Teraz pán Albrecht. Ja by som ešte na úvod chcel povedať, že som trošku sklamaný tým, že výbor jasne hlasoval za vrátenie do komisie, alebo teda celkové zamietnutie návrhu komisie. A potom z plena sa to dostalo sem k nám. My sme to vo výbore nechceli, ehm, naše rozhodnutie nebolo rešpektované v pléne. No a pokiaľ ide o merito veci, ja som hovoril, že takýto návrh bude mať naozaj veľmi závažné dopady. A keď sa pozrieme na ehm, to, ako rozhodol vo viacerých prípadoch Európsky súd pre ľudské práva, ja by som mohol citovať viacero prípadov, že toto nie je v súlade s právnym štátom, e, v súlade s e, článkami 7 a 8 dohovoru o ochrane osobného života, rodinného života a tak ďalej, a že teda takéto niečo je nepripustné. Ja by som len chcel povedať, e, že máme aj smernicu o archivácii údajov, že 5 ústavných súdov Európskej únie e, zamietlo takúto legislatívu jej špecifické ustanovenia, ale aj smernicu ako takú, pretože teraz je tu otázka, ktorou sa zaoberá Európsky súdny dvor. E, výklad tejto smernice v júli o tom budú hovoriť. A sú tam naozaj veľmi jasné, otvorené otázky. Napríklad pokiaľ ide o to, či je potrebné e, vo všeobecnosti e, tieto údaje hromadne archivovať, či to je v súlade s potrebou demokratickej spoločnosti, e, ďalej v súvislosti so štatistikou a tak ďalej. Keď porovnáme telekomunikačné údaje, koľko sa tieto uchovávajú, to je 6 mesiacov, Eh, hromadné eh, uchovávanie a tu máme eh, uchovávanie na obdobie rokov a potom analýza všetkých údajov PNR. Toto sa nám zdá byť ešte väčším zásahom do súkromného života. Takže ja by som povedal, počkajme, kým rozhodne Európsky súdny dvor, ešte než sa pustíme do ďalších krokoch pri príjmaní takýchto opatrení. A ďalšia vec. Ja osobne si nemyslím, že by to z politického hľadiska bolo šťastné hovoriť o týchto otázkach, pretože hovoríme o dohľade e, preventívneho charakteru. Áno, potrebujeme lepšiu výmenu informácií, orgány činné v trestnom konaní, spolupráca justičných a policajných orgánov pri vyšetrovaní a tak ďalej. To všetko je potrebné tak aby sa zločinci dostali za mreže. Na to je potrebná lepšia spolupráca, súhlasím, na to potrebujeme smernice, na to potrebujeme spoločné štandardy, nejaké spoločné normy. Len tak mimochodom, v prípade spolupráce, v prípade zdieľania informácií tie spoločné normy budú vychádzať zo smernice o ochrane údajov. To je ten základ na spoluprácu justičných a policajných orgánov v Európe. Je to nevyhnutná podmienka na lepšiu spoluprácu a lepšiu výmenu údajov, informácií. Takže mm, to celkom nechápem. Ja si myslím, že najlepším riešením by bolo neprechádzať k nejakému všeobecnému dohľadu, kontrolou všetkého. Toto podľa mňa nie je v súlade s princípami právneho štátu a demokracie. To je podľa mňa riešenie ultima ratio. E, čiže myslím, že by sme mali pracovať skôr na tých spoločných štandardoch, mali by sme trvať na tom, aby Europol, EUPNR a zmeniť sa o ochrane údajov boli preberané spoločne, e, vychádzajúc teda z toho predpokladu, že potrebujeme nejaké spoločné, spoločné štandardy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja dnes zastupujem kolegov, no a v ich mene osobne nemôže, nemohli prísť kvôli alebo nemôžu tu byť na týchto debatách namiek veľkým, veľkým pochybnostiam o nevyhnutnosti takéhoto opatrenia sa spochybňuje aj zmysel vôbec nuž e, viac kontroly nezvyšuje kontrolu, ale znižuje mieru slobody. No ale aj účel je otázny, nejde už len o boj proti terorizmu. Aj mnohé ďalšie trestné činy, aj mnohých ďal, ďalších trestných činov sa to má týkať, e, preto gestorský výbor z ohľadu na tieto argumenty zamietol návrh komisie. Je nepriateľné, že teraz začne diskusia o starých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa minule vôbec neprerokávali, pretože celá smernica bola zamietnutá. Ak chceme konať dôsledne, tak naše zamietnutie, na to musíme trvať. A to tiež e, e, s ohľadom na nové e, skutočnosti, kedy členské štáty používali údaje je oprávnené. Nikto by nechápal, keby teraz sa takéto, takáto zásadná zmena, ktorú sme už raz, ktorú sme rád odmietli už podporiť, ak by sme teraz prijali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Zilstra. Ďakujem, predseda. Ja som, ja veľmi pozorne sledujem túto diskusiu, pretože Myslím, že už sme hlasovali. Hlasovali sme, 30 bolo za, 25 proti a bolo to veľmi jasne zamietnuté. No a teraz sme učili, že budeme zamietať kompromis, ale myslím, že taký bol účel predsa od, od začiatku. No a teraz začnú nové rokovania, pretože členské štáty sú byť regulované. Myslím však, že to nie je upravnený argument. Bezpečnosť a spravodlivosť je podľa zmluvy v kompetencii členských štátov a to je Takže čo sa môže stať? Totiž výsledok, ktorý bude znamená viac Európy, ale hlasovanie sa uskutočnilo a no, úplne povedať, nemyslím, že sa tu tá argumentovať, a to bolo skúšobné, nie, bolo to hlasovanie a musíme byť opatrní, ak chceme zmeniť veci, o ktorých sme rozhodli len nedávno. Myslím, že my by sme sa mali stažiť, aby členské štáty využívali práva, ktoré majú, z zmluvy a myslím, že sme oprávnení poslať veci späť na komisiu. Dobre, ďakujem pekne. A ešte predtým, než dostane slovo pán Kirkop, možno by chcela reagovať komisia a rada. Chceli by sa vyjadriť k súčasnej situácii. Áno alebo nie? Áno, komisia. Ďakujem predseda. Komisia zaznamenala rozhodnutie z 10. júna na plenárnom zasadnutí. Vítame skutočnosť, že v parlamente stále prebiehajú diskusie o navrhovanej smernice o PNR ako dôležitom legislatívnom návrhu. No a súčasne sme si pozorne vypočuli všetky obavy spojené s návrhom, ktoré berieme veľmi vážne a seriózne. Komisia bude podporovať snahy o prijatie návrhu smernice PNR. Dovolte mi povedať niečo o aktivitách na národnej úrovni, pretože to tu zaznelo viackrát. Tak ako komisár povedala, tak 60 členských štátov e, požiadalo o ISEC financovanie e, na vytvorenie národných e, jednotiek pre informácie o pasažieroch. Na tieto informácie naznačujú, že členských štátov, My sa vytvorili systém PNR. No a to zdôrazňuje podporu, teda veľkú potrebu zmožňovania údajov. My sme my sme vzali na vedomie žiadosť o potrebu ďalších informácií a Neskôr sa k tomu vrátime. Rada chcela by k tomu niečo povedať? Nie. Ak nie, tak prejdeme rovno k spravodajcovi, ktorý dostáva slovo. Nech sa páči. Ďakujem predseda. Ja k tomu poviem pár slov ešte, pretože aj napriek niektorým výhradám diskusia bola veľmi pozitívna. Objasním len pár vecí a poviem niečo pánovi Albrechtovi podľa podľa môjho názoru pán Albrecht je demokrata a iste chápe, že nestačí len povedať, že nejaký výbor o niečom rozhodol a preto to parlament musí schváliť. Pokiaľ si ja pamätám, tak výbor predkladá parlamentu odporúčania, ale v konečnom dôsledku je na parlamente, aby rozhodol. Aj pánovi z Ostravy by som chcel povedať, pošlem mu kópiu rokovacieho poriadku uvidí, no, že všetko bolo dodržané a záujme všetkých, tam, kde sme. No a k smernici o ochrane údajov. Je to veľmi komplikovaná vec. Pán Albrecht a pani Intveld vedia veľmi dobré, aké je to komplikované. No, ja mám obavy, že to bude trvať veľmi dlho. A nemyslím, že môžeme čakať. Komisia jasne povedala, aj vo svojich vyjadreniach, že e, sú náhodne vytvorené systémy PNR. Nie, nie, o táto, alebo teda nie je problém to, že tieto systémy nahradzujú, o čom rozhodneme my. Nie. Štandardy, kvalita, kritéria, ktoré stanovíme e, do nášho systému PNR, budú sa aplikovať v členských štátoch. Oni budú musieť e, dať zároky cestujúcim, informácie a tak ďalej. Budú musí mať štandardné systémy, ktoré budú, ktoré budú dobré aj pre aerolínie, prepravcov a jednotlivé krajiny. Budú musieť všetko takto dodržiavať, takže bude jeden systém, jeden systém noriem a štandardov, namiesto mnohých systémov, pokiaľ sa to nevyriešime. No a ešte jedna vec. My hovoríme o procesoch, myslíme, že je potrebné pokračovať s Eurodakom, tiež myslíme, že je nutné pokračovať smernicou, Európskou smernicou v informáciách. Myslím, že tieto, všetky tieto veci sú dôležité. Už 18 mesiacov sa zaoberáme touto otázkou. Ja sa teším na ďalšie diskusie, súhlasím s pani, s pani Romero. Snažím sa byť čo najotvorenejším spravodajcom. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť nejaký pokrok a všetkých uistujem, že e, vyvinie maximálnu snahu o dobrú spoluprácu. Dobre, ďakujem pekne. A to je všetko k tejto téme. Túto budeme ešte v budúcnosti zaoberať. Takže súhlasíte, prejdeme k bodu číslo 7, a to je zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Spravodajkyňou je pani Maria Gabriel. Áno, vidím vás. Takže vypočujeme si spravodajkyňu a potom otvoríme rozpravu. Takže pani Gabriel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Najprv to budete, aby som podiekovala. Nož, požiadam všetkých, ktorí odchádzajú, aby tak urobili potichu, tak aby sme my mohli pokračovať. Pani Gabriel, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Dovolte, aby som poďakovala najprv tieňovým spravodajcom, samozrejme, že aj komisii, aj jerskému predsedníctvu za veľmi konštruktívny dialog, pravidelný dialog, ktorý nám od samotného počiatku pomohol pokračovať opravdu veľmi dobre a so znalosťou všetkých záležitostí. Chcela by som vám pripomenúť to, že nariadenie 539 z roku 2001 hovorí práve o týchto štátnych príslušníkoch krajín, ktoré musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraní členských štátov. To je negatívny zoznam a zároveň tu máme zoznam so štátnymi príslušníkmi, ktorí sú oslobodení od tejto povinnosti. To je pozitívny zoznam. Na začiatku niekoľko vecí. Zmena tohoto nariadenia, áno, ide to o správu, následnú správu pokiaľ ide o negatívny a pozitívny zoznam, to robíme na základe pri zvažovania každého prípadu samostatne na základe určitých kritérií, ktoré sú prepojené napríklad s nelegálnym pristahovalectvom, verejným poriadkom, samozrejme aj situáciou v Európskej únii. A musíme zobrať do úvahy dva hlavné princípy. Regionálnu eh, koherentnosť a reciprocitu. Samozrejme, že tieto kritéria sa môžu meniť postupom času a preto je veľmi dôležité, aby sme pravidelne sa dívali na tieto dva zoznámy. na ich ich zloženie, i ten negatívny, i ten pozitívny zoznam. A práve preto chce komisia aktualizovať toto nariadenie. Vo svojom pôvodnom texte Európska komisia navrhuje tri základné veci, ktoré sú prepojené s troma odôvodneniami a preto dovolte, aby som sa zamerala na tieto tri názory, na tieto tri návrhy a sa, samozrejme aj odbobodnenie má samozrejme veci, ktoré sa ma týkajú ako spravodajkyne. Prvá záležitosť. Európska komisia navrhuje, aby sme už nemuseli mať výzovú povinnosť pre napríklad Karibské, a, a, um, Karibské ostrovy, Pacifické ostrovy, Dominika, Grenada, Kiribati, Maršalové ostrovy, Mikronézia, Nauru, Palau, Svetá Lucia, Svetý Vincent a Grenadíny. Ďalej sú to Samovského ostrovy, Samoa, Šalomónové ostrovy, Timore, Leste, Tonoga, Trinika, Tobago, Tivalu a Vanatu. Samozrejme, že by sme chceli zdôrazniť jednu dôležitosť, ktorá je spojená s touto dohodou, reciprocita úplná reciprocita, ktorá je veľmi dôležitá, aby sme to mohli skutočne realizovať. To znamená, že títo ľudia by nemohli ťažiť z tejto možnosti, pokiaľ tu nebudú dvojstranné dohody, ktoré by boli podpísané. Toto je aspekt, ktorý nám veľmi leží na srdci. Druhý návrh Európskej komisie. Tam navrhujeme, aby už výzová povinnosť neplatila pre všetkých občanov Británie, ktorí nežijú v Veľkej Británii, v Severnom Írsku Prepačte ešte chvíľočku, vážená pani kolegyňa, ja by som požiadal všetkých kolegov o pozornosť, aby sme... Je tu, je tu naša europoslankyňa, vážená europoslankyňa, ktorá prednáša svoj príspevok. Prosím, aby sme počúvali pozorne. Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. A posledný zoznam, to je negatívny zoznam, to je návrh komisie. Navrhuje, aby sa Južný Sudán dostal práve na tento zoznam, to znamená krajín, ktoré ktorých občania musia mať víza. Ja by som ehm, rada podporila návrh komisie a ešte, ak dovolíte, trošku by som to odôvodnila tie dôvody, ktoré vedú napríklad k tomu, že karibské a pacifické ostrovy by sa dostali do týchto ehm, konkrétnych kategórií, podobne ako britskí občania. Pokiaľ ide o tieto ostrovné štáty, karibské štáty, pacifické štáty, tam si myslím, že naozaj už nemusia mať víza títo občania týchto krajín, pretože neprestavujú žiadny, žiadnu hrozbu pre verejný poriadok, pre nelegálnu imigráciu. A ja by som samozrejme teda ako spravodajkyňa súhlasím s týmto, pretože napríklad konzulárne zastúpenia týchto tretich krajín by tam mohli predstavovať ďalšiu prekážku, pokiaľ ide o ich občanov, museli by neustále požadovať o víza do šengenskej oblasti. A to samozrejme znamená aj určité náklady, určité problémy, tak aby naozaj mohli prekročiť vonkajšie hranice EÚ. Pokiaľ ide o bezpečnosť týchto dokumentov, cestovných dokumentov tretích krajín, tie tam podľa mňa nepredstavujú žiadne riziko. A práve preto si myslím, že môžeme povedať, že poskytovanie napríklad biometrických pasov, to je jedna z podmienok mm, západ, pre západný Balgán, občania sa dostali práve do pozitívneho zoznam, na tento pozitívny zoznam. A práve preto si myslím, že ani táto podmienka tohoto pasu by nemala predstavovať problém napríklad pri Dominik Grenade svetého Vincenta Trenta alebo Tobago, pretože tieto krajiny majú pás ktorý samozrejme mm, môže byť čitateľný, Um, jednotlivou technológiou. To znamená, že po veľmi krátkom čase môže dôjsť ku zmene týchto pasov na biometrický pas. Ďalej sú to špecifické kategórie, ktoré sa týkajú napríklad tých britských eh, štátnych príslušníkov na základe štatistických údajov práve tejto skupiny týchto občanov, ktoré sú v článku 3 eh, prílohy 2, nepredstavujú nejakú prekážku, pokiaľ ide o nelegálne prisťahovalstvo do Schengenu a väčšina z nich žijú práve v karibských Eh, krajinách, ktoré v podstate majú podobnú situáciu ako ostatné krajiny, ktoré sú v, tom, ktoré sú v tejto oblasti a ktoré nemusia mať víza. Ďalej tá istá vec platí, pokiaľ ide o cestovné dokumenty. A tretia záležitosť, pokiaľ ide o aktualizáciu negatívneho zoznamu, to je začlenenie Južného Sudánu na tento negatívny zoznam. Len by som vám pripomenula to, že 9. júla 2011 došlo k vyhláseniu nezávislosti Južného Sudánu na Sudáne a 14. 7. 2011 sa stáva plnotným členom OSN. To znamená, že príloha číslo 1 musí byť práve zmenená týmto spôsobom, tak aby táto nová krajina sa dostala na tento zoznam. Po týchto troch návrhoch komisia po tomto odôvodnení týchto troch kategórií Vítam návrh Európskej komisie, som spravodajkyňou a preto si myslím, že je dôležité, aby sme ešte e, prišli s určitými odporúčeniami. Chcela by som, aby Európska komisia sa pozrela na túto výzovú povinnosť napríklad aj u e, spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT, pokiaľ sa títo ľudia zúčastňujú v šengenskej oblasti týchto spoločných stretnutí, pretože často majú veľké problémy a preto si myslím, že by sme mali nájsť určité riešenie. Druhá záležitosť. Veľmi by som si prijala, aby Európsky parlament parlament bol vždy informovaný a zaangažovaný, aby bol informovaný v reálnom čase, pokiaľ ide o stav dvojstranných dohôd tejto oblasti a zároveň o aplikácii všetkých týchto dohôd, ako prebiehajú vyjednávania, rokovania, aby bol parlament informovaný. A práve preto si myslím, že je dôležité, aby sme respektovali práve túto povinnosť informovať Európsky parlament vo všetkých etapách celého postupu, aspoň jedenkrát každého pol roka. A taktiež by som chcela, aby Európska komisia okamžite informovala Európsky parlament o dvojstranných dohodách, o všetkých záležitostiach, ktoré by mohli viesť k, k prerušeniu určitých dohôd. Pokiaľ ide o kritéria, máme tu kritéria, ktoré sú v úvodných ustanoveniach stanovené, aby som bola veľmi rada, aby Európska komisia zvážila možnosť úpravy tohoto nariadenia tak, aby tieto kritéria boli konkrétnom článku tohoto nariadenia, aby sme ich definovali podrobnejším spôsobom. A úplne na záver, pán predseda, pokiaľ ide o prílohy a spôsob, akým by mohli byť a mali byť aktualizované tieto prílohy. Áno, je to referenčný materiál, je to dôležitý referenčný materiál, preto musíme v akomkoľvek e, okamžiku vedieť, ako sú modifikované tieto prílohy, ako sú aktualizované, akým spôsobom sú aktualizované. A preto by som chcela, aby sme venovali veľkú pozornosť tejto oblasti, tak aby sme mohli zaviesť aktív prenesenej právomoci, tak aby práve tieto prílohy boli vždy aktualizované, pretože je to náš veľmi dôležitý referenčný materiál. Toľko niekoľko odporúčaní. Vážený pán predseda, samozrejme, že som pripravená odpovedať na akékoľvek poznámky, pripomienky, otázky našich kolegov a kolegyň a ďakujem vám za pozornosť. Merci, Madame Raviel. Mrs. Ďakujem pekne. Pani Intveld, máte slovo. Áno, predseda. Ja si vám čítam stanovisko Boja Mišela, našeho deňového spravodajstva, alebo teda to len jeho stanovisko prečítam. Bohužiaľ ne, dnes nemohol prísť. Je to po francúzsky. Rád by som poďakovala pani spravodajkyni za úžasnú správu. Samozrejme i to, že veľmi transparentne s nami spolupracovala. Som za návrh komisie, to znamená odstránenie vízovej povinnosti, to je pozitívny signál, ktorý vysielame týmto krajinám. Samozrejme, že to zlepšuje kontakt medzi jednotlivcami, zrušenie tejto povinnosti zároveň je dôležité pre dobré riadenie migračných tokov a i bezpečnosti v týchto tretich krajinách. Má to aj ekonomický dopad, ktorý je značný, napríklad zvýšenie počtu mm, turistov, cestujúcich, ďalej to znižuje náklady a podobne podobne ako je stanovené v návrhu tohoto nariadenia. Tieto krajiny nepredstavujú žiadne riziko, pokiaľ ide o nelegálne pristahovalstvo alebo hrozbu verejnému, pori- verejnému poriadku Európskej únie. Reciprocita je dôležitá pre všetkých občanov Európskej únie, ktorí by potom chceli cestovať napríklad do týchto krajín. Na regionálnej dohode, na regionálnych stretnutiach napríklad um, spoločných parlamentných zhromaždení uh, v Santo Domingu vo e, februári krajiny AKT hovorili o problémoch, ktoré majú pre, keď cestujú do členských krajín Európskej únie na tieto spoločné zasadnutia. Konečné komunike z tohoto regionálneho zariadení, e, e, spoločného stretnutia požaduje o vytvorenie určitej iniciatívy, ktorá by umožnila, aby títo zvolení zástupcovia parlamentov AKT a predstavitelia týchto krajín nemuseli splňovať túto vízovú povinnosť, to znamená pracovníci, oficiálni zastup, zastupitelia týchto krajín, pokiaľ cestujú na tieto spoločné stretnutia. Pán Mišel ďalej pokračuje, mal som možnosť o týchto obavách hovoriť aj, do, aj na našom stretnutí tieňových spravodajcov. Pani Gabriel žiada Európsku komisiu, aby sa opätovne pozerala na túto vízovú povinnosť, pokiaľ ide o e, členov e, spoločného parlamentného zhromaždenia z krajín AKT, keď sa zúčastňujú týchto stretnutí ľudí v šengenskom priestore. Ja to podporujem 100%, pretože vízová problematika sa rovnež diskutuje napríklad aj v rámci dialógu pre rozvoj a pristahovalectvo medzi EÚ a krajinami AKT. Správa 2011-2012 ehm, na Rade ministrov týchto krajín v Port Vila v roku 2012 sme požadovali možno štúdia týchto prostriedkov, tak aby sme tu mali určitý vízový kondex, národnú legislatívu v tejto oblasti, tak aby vízová záležitosť, aby, aby tu mohla byť napríklad možnosť viacnásobného ehm, využitia ehm, na jednu vízovú, na jedna, jedný víza, pokiaľ sa tieto kraj, ehm, predstaviteľa zúčastňujú stretnutí medzi EÚ a AKT na základe reciprocity. Myslím si, že tento návrh by mohol byť prechodným riešením. My samozrejme dúfame, že dôjde ku zrušeniu tejto výzovej povinnosti v budúcnosti. Preto by som bola ráda, aby Európska komisia požiadala členské krajiny, aby okamžite už realizovali odporúčania Rady ministrov AKT EU v tomto ohľade. Ja osobne už som urobil určité kroky na belgickej strane, pretože Belgicko taktiež um, je krajinou, ktorá často organizuje tieto spoločné stretnutia zástupcov krajín AKT. Ďakujem. Monsieur Louis Michel. Áno, ďakujeme. A teraz pán Elsio. Thank you, chair. No, ďakujem, predseda. Drahá Mária, dovolte mi najskôr vám poďakovať za vašu prezentáciu. A rád by som povedal pár slov v mene Tani Fajon, tieňovej spravodajkyne SAD, ktorá bohužiaľ kvôli iným povinnostiam tiež nemohla prísť. ja doteraz som veľmi dobre sa aj spolupracovalo teraz a hovorí, že že spolupráca je veľmi konštruktívna. Rada by poďakovala za prácu, ktorú ste venovali tejto téme. Rada by vyjadrila svoju podporu. Víta návrh komisie, tak ho prezentovaný, no a bol to veľmi vyvážený a konštruktívny návrh, no a tiež víta návrh správy myslí, že sa nám rýchlo podarí dosiahnuť dohodu a teší sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. A teraz ešte rada komisia, môžu sa vyjadriť. Chcel byť zástupca komisie niečo povedať. Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Všetkým želám dobrý deň. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajkyni za jej správu, ktorú samozrejme veľmi vítame, pretože sa vyjadruje za návrh komisie v podstate, ale aj napriek tomu spravodajkyňa predlžila viaceré odporúčania a ja by som rád na niektoré z nich trochu detaľnejšie reagoval. Takže poprvé odporúčanie komisii, aby parlament bol neustále informovaný o všetkých fázach rokovaniach o bilaterálnych zmluvách o zrušení vízovej povinnosti. E, myslím, že samozrejme, že vždy veľmi radi prídeme do tohto výboru, akéhokoľvek iného výboru Európskeho parlamentu, aby sme poslancov informovali o stave rokovaní a o otázkach s nimi spojenými. A rovnaká vec platí aj v prípade, ak by rokovania alebo zmluva o bezvizovom styku bola zrušená. No a je isté, že parlament o takomto opatrení budeme informovať, ak by mu sa niekedy muselo prijať. No a čo sa týka odporúčania v samostatnom článku uvesť kritéria na revíziu zoznamy, čo je v súčasnosti preambule a v úvodnom ustanovení, to je samozrejme zaujímavé, môžeme sa na tým zamyslieť, avšak myslím, že momentálne tie kritériá a ich súčasná pozícia dáva komisii trochu vyššiu mieru flexibility pri hodnotení krajín, tretich krajín a ich pripravenosti na zrušenie vízovej povinnosti. A samozrejme, ako viete, komisia prijala uznámenie pre Radu a Európsky parlament v novembri minulého roka, kde povedala, že v budúcnosti v prípade revízie pre nariadenie Petri 9 zohľadníme aj iné kritériá, ktoré súvisia s hospodárskym dopadom zrušenia vízovej povinnosti. Takže v tomto rámci myslím, je to zaujímavý návrh, avšak treba sa nad ním trochu ďalej ešte dlhšie zamýšľať. No a čo sa týka krajín AKT, hovorila o tom aj Sophie Intveld v mene pána Michela. No veľmi dobre si uvedomujeme problémy, ktoré majú členské štáty AKT a preto v rámci dialógu o migrácii s krajinami AKT zazneli dve odporúčania, boli prijaté dve odporúčania, ktoré už spomenula pani Intveld. A my sme začali pracovať na implementácii týchto odporúčaní. My sme kontaktovali belgické orgány s konkrétnymi návrhmi o tom, ako implementovať tie dve odporúčania. To prvé, automatizovať možnosti pre vízový styk a druhou možnosťou bolo podporiť zrýchlené, zrýchlené postupy pre členov oficiálnych delegácií. Snažili sme sa upracovať systém, čo sa týka prvého odporúčania. A to by znamenalo, že každá krajina AKT by musela musela vytvoriť zoznam stálych členov na zasadnutia HKTU to by mal k dispozícii sekretariat AKT, ktorý by zhromaždil zoznamy všetkých krajín AKT a potom by tieto zoznamy dal komisii. My by sme ho dali zase, alebo ich dali zase k dispozícii belgickým orgánom a oni by to poslali príslušným konzulátom krajinám AKT. No a v podstate hovoríme teda hlavne o belgických orgánoch a oni by tak vedeli, kto sú stáli členovia e, na tieto zasadnutie, takže keď prídu požiadať o vízum, môžu byť, môže byť vydané e, vízum s platnosťou na 3 roky. A ďalšie odporúčanie zrýchlených postupov. My sme sa zaviazali, že komisia zaviazala, že čo najskôr pošle cez našu delegáciu v týchto krajinách e, miestnym orgánom zoznam všetkých dátumov zasadnutí, ktoré sa uskutočnia v rámci stretnutia KTU, e takže tieto dátumy budú belgické konzuláty poznať a budú môcť, ak stáli členovia, alebo teda členovia zhromaženia AKTU prídu na konzulát, e, tak im víza budú vydané oveľa rýchlejšie. Takže sa implementuje v týchto chvíľach tvárame ten systém. Samozrejme je to recipročná vec, takže strana AKT bude musieť tiež zaručiť, že člen, členovia nebudú čakať až do poslednej chvíle, kým požiadajú o vízum, aké budú vedieť dátum zasadnutia, tak podajú žiadosť o vydanie víz, tak aby to mohlo byť vydané čo najrychlejšie. A ďalej tu zaznelo odporúčanie zvážiť alebo využívať delegované akty na aktualizáciu zoznamov. Ja viem, že Európsky parlament sa veľmi intenzívne zaoberá delegovanými aktami. Neviem, či by to bolo vhodné v tomto prípade, pretože keď hovoríme o aktualizácii zoznamov, tak to je zásadný prvok nariadenie P39 a nemyslím, že eh, by bolo možné využiť delegované akty na zmenu zásadnej časti nariadenia a okrem toho si myslím, že momentálne a počas spolurozhodovania Európsky parlament má veľa vyššie právomoci, ako by mal, ak by komisia používala delegované akty na zmenu zoznamov. No ale to je samozrejme prvá reakcia. Budeme sa tam zaoberať detailnejšie. No a na záver by som vám chcel poďakovať za správu a rád zodpoviem všetky otázky, ak nejaké ďalšie budú. Rada, pán Rajen, chcete sa k tomu vyjadriť? Nech, nech sa páči, ďakujem pekne, predseda. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajkyni pani Gabriel za správu. E, my vítame väčšinu odporúčaní, ktoré nevyjadrila. Máme iný názor, čo sa týka komitológie. A, a pretože to je spolurozhodovanie, tak nemyslíme, že delegované akty sú nevyhnutné alebo vhodné, ale inak vítame e, zbytok odporúčaní Dúfame, že sa to uzavrie čo najskôr. Narhované pozmeňujúce návrhy, prílohy, veľkú podporu a radi by sme tiež povedali z ohľadom na vyjadrenie o regionálnej konzistentnosti na rade je silná rastúca väčšina, ktorá presadzuje, aby Spojené arabské emiráty boli zaradené na tento zoznam. V tomto návrhu stanovisko predsedníctva je také, že počkáme a uvidíme, aké bude stanovisko Európskeho parlamenta, parlamentu v týchto otázkach predtým, než príjmeme záverečné rozhodnutie. No a to sú moje pripomienky k správe. Rád by som povedal, že spolupráca medzi spravodajkyňou a irským predsedníctvom bola veľmi dobrá. Ďakujeme za to a dúfame, že bude pokračovať aj počas litovského predsedníctva a dúfame, že táto téma bude čoskoro uzavretá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sledovstá spravodajkynia pani Gabriel. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Najprv, ak dovolíte, by som veľmi rada poďakovala všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom, ktorí ma podporili a ktorí súhlasia s mojimi návrhmi a zároveň odporúčaniami, ktoré som začlenila do môjho textu. Rada by som tiež poďakovala Európskej komisii za tieto podrobné odpovede, ktoré sa týkajú rôznych odporúčaní zahrnutých do môjho textu. Pokiaľ ide o tú poslednú poznámku jerského predsedníctva rady, pokiaľ ide o stanovisko Európskeho parlamentu ku Spojeným Arabským Emirátom. Áno, máte pravdu. Je to návrh, ktorý bol dosť oneskorený, nebol súčasťou pôvodného návrhu Európskej komisie. Ja ako ako spravodajkyňa som samozrejme, nemôžem zatiaľ hovoriť za Európsky parlament, ale som otvorená. Môžeme sa na to pozrieť spoločne, pokiaľ ide o túto úpravu a pokiaľ ide o termín pre podklad predkladanie pozmeňovacích návrhov, to je 11.7. A po týchto pozmeňovacích návrhoch potom môžeme ešte hovoriť, prediskutovať všetko a pozrieť sa na to, na tieto jednotlivé návrhy podľa toho, ako sú zahrnuté v tejto správe. Ešte raz by som veľmi rada poďakovala za veľmi plodnú spoluprácu, veľmi úzkú spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami a dúfam, že ak budeme pokračovať v konštruktívnom pravidelnom dialogu aj naďalej, tak sa nám podarí v nastavenom čase dokončiť celú túto problematiku, tak aby sme naozaj e, vyslali ten správny signál všetkým tým krajinám, ktoré na to čakajú a ktoré sú zahrnuté do týchto príloh. Ďakujeme, hovorí pán e, predseda a 11.7.12.00, to je termín pre predkladanie pozmeňovacích návrhov. Ešte raz opakujem. Súhlasíme všetci? Dobre a môžeme sa pozrieť na bod číslo 8. Bod číslo 8 sa týka rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie, vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Ide o horizontálnu smernicu ktorá bojuje proti diskriminácii. Rád by som vám pripomenul ešte, milí kolegovia a kolegyne, poprosil by som vás chvíľku o kľud a ešte raz. Tí, ktorí nás opúšťajú, prosím, aby ste nás opustili potichu, hovorí pán predseda, tak aby sme sa mohli venovať našej práci. Rád by som vám pripomenul to, milí kolegovia a kolegyne, že tento bod, to znamená táto horizontálna smernica, ktorá bojuje proti diskriminácii, to v podstate je niečo, čomu sme sa venovali v našom výbore posledných 5 rokov, dokonca ešte pred, poči- pred začiatkom tohoto legislatívneho obdobia. Návrh komisie bol predložený poprvýkrát už niekde v roku 2008. A bohužiaľ, Európa ešte stále nemá, Európska únia ešte stále nemá takúto horizontálnu smernicu antidiskriminačnú smernicu, pretože bola zablokovaná na rade, už príliš dlho je tam zablokovaná. Vieme, že na rade potrebujeme jednomyseľnosť v týchto otázkach. Na počiatku tohoto legislatívneho obdobia sa Európsky parlament rozhodol, že bude neustále trvať na svojom stanovisku, ktoré bolo eh, zahrnuté do správy Bujtenvek a prijaté, bolo to prijaté na plenárnom zasadnutí v apríli 2009. Teraz po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti je to súčasť postupu súhlasu na základe článku 19 zmluvy o fungovaní Európskej únie a parlament by mal poskytnúť súhlas po tom, čo bude tento text odsúhlasený na rade. A práve preto by sme si radi vypočuli irské predsedníctvo. Pozreli sa na to, či došlo k nejakému pokroku, či došlo k nejakému nejakým ďalším krokom, preto by sme najprv dali slovo irskému predsedníctvu a potom spravodajcovi pánovi Romevovi. Pán O'Brien, prosím, máte slovo. Ďakujem, ďakujem a všetkým prajem dobré ráno, dámy a páni. Ako už bolo povedané, tento návrh skutočne zaznamenal veľmi pomalý Áno, prosím, hovorí pán predseda, môžete pokračovať. Áno, je to návrh, ktorý bohužiaľ zaznamenal veľmi malý pokrok. Ja samozrejme zatiaľ nemôžem hovoriť o stanovisku jednotlivých členských krajín. Nemôžem, asi nepoviem žiadne tajomstvo keď vám poviem, že niektoré krajiny tu majú ešte určité výhrady, pokiaľ ide o túto smernicu. Je tu veľa krajín, ktoré podporujú návrh komisie, ale mnoho iných krajín tu má určité obavy, pokiaľ ide o samotný text smernice. My sa to snažíme riešiť v Írsku. My sme už od roku 2000, máme skúsenosti v tejto oblasti, legislatíva, ktorá sa zaoberá poskytovaním um, tovaru, služieb eh, v tejto oblasti, rovnosti obchádzanie. A my samozrejme sme chceli, aby sme to začlenili do tohoto textu, aby to reagovalo na problematiku a na obavy, väč- väčšinu obáv členských krajín. Pokiaľ ide o obavy členských krajín, tejto oblasti. V návrhu textu nie sú žiadne nové zásady, niečo, čo by my sme už nemali v našej národnej legislatíve v Jersku. Ale problém je v tom, že v našej národnej legislatíve je toho viacej, pokiaľ ide o rôzne objasnenie, kontroly a tak ďalej, o rôzne práva v tejto oblasti, tak aby to nemalo nejaké extrémne dopady pre týchto ľudí, pre tieto osoby. Naše priority v priebehu predsedníctva boli vyriešiť čo najviac týchto obáv, aby tento text zodpovedal o mnoho viacej tomu, čo sme navrhovali, tak aby ministri na rade mohli principiálne súhlasiť s týmto textom. Preto sme sa zamerali na niekoľko konkrétnych záležitostí, tak ako je to začlenené aj v správe o pokroku. Sú tam záležitosti, ktoré sa týkajú rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ je o prístup ku vzdelávacím službám, ku sociálnej ochrane prístup, pokiaľ ide o vzdelávanie, sociálnu ochranu, to sa týka rôznych situácií, kde obsah rôznych organizácií napríklad, mm, alebo je služby, ktoré poskytujú tieto organizácie, spadajú do národnej kompetentnosti. Ďalej je to napríklad um, otázka Um, ubytovania, ubytovacích možností. Toto bola jedna z našich priorít. Diskriminácia, harassment zo strany rôznych organizácií a tak ďalej. To sme chceli odstrániť tak, aby naozaj ľudia, ktorí napríklad Mm, s rôznou sexuálnou orientáciou, aby teda tam nedošlo k diskriminácii. V tomto ohľade pozreli sme sa na preferenčné ceny u rôznych poskytovateľov služieb, napríklad eh, v oblasti, mm, ktoré poskytujú ubytovacie možnosti pre starších ľudí, pre mladé rodiny a tak ďalej. Pozreli sme sa na dopad na malé a stredne veľké podniky v tomto ohľade, ktoré na základe práce, ktorú sme vykonali na základe hodnotenia dopadu aj na národných legislatív v posledných 13 rokoch. Tento dopad sme zhodnotili a preto sme chceli, aby to naozaj bolo spravodlivé, aby to neznamenalo nejaké disproporčné záťaže pre tieto podniky. Pozreli sme sa na tento text, aj pokiaľ ide o prístup k týmto službám. Komisia by chcela publikovať samostatný nástroj, pokiaľ išlo, išlo práve o prístup k týmto službám. A táto služba o rovnakom zaobchádzaní by musela byť opätovne preskúmaná, samozrejme aj na základe tohoto návrhu ako náhle bude tento návrh zverejnený. Ďalšie záležitosti, ktoré sú súčasťou e, tejto správy o pokroku, tam ešte musíme pracovať, napríklad poskytovanie v oblasti poisťovníctva, finančných služieb. Tam samozrejme to vyžaduje ďalšie detálne preskúmanie na základe toho textu jednotlivých kapitol. Litovské predsedníctvo, pokiaľ nebude pokračovať e, v tejto práci, už sa začalo zaoberať touto problematikou a bude v tom pokračovať. Zatiaľ samozrejme špekulujeme, my dúfa, dúfame, že to bude pre politické rozhodnutie k dispozícii čo najskôr, ale čaká nás ešte veľa práce, ako viete, vyžaduje to jednomyselné, jednomyselnú dohodu všetkých 28 krajín EÚ. Ďakujem za pozornosť, pán predseda. Ďakujeme, ďakujeme za tieto pripomienky. A teraz by sme poprosili ešte, takže nie spravodajca, najprv to bude Európska komisia, pani müllen ziefen Pán Müllen ziefen áno, ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, prajem vám dobré ráno. Za Európsku komisiu by som rád poďakoval írskému predsedníctvu za toto úsilie, prácu, ktorú venovali tejto problematike prebehli 4 celodenné stretnutia na pracovnej skupine, čo je o mnoho viacej než za predchádzajúcich predsedníctie. Bolo, padlo tu mnoho návrhov, o ktorých už irské predsedníctvo hovorilo. Jedna záležitosť, ktorú my považujeme za najdôležitejší krok pre po prvýkrát tu máme komplexnú definíciu toho, čo to znamená prístup, čo to so sebou prináša. Zároveň je tu jasný rozdiel medzi um, právom na sociálne, sociálnu ochranu a vzdelávanie. Pretože samozrejme chceme zabrániť diskriminácii v tejto oblasti, zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálne služby a nechceme regulovať tú možnosť toho nároku alebo akékoľvek iné aspekty, pokiaľ ide o obsah inštitúcií v tejto oblasti sociálnej ochrany alebo vzdelávania, pretože to spadá do exkluzívnej kompetencie jednotlivých členských štátov. Aj napriek pokroku na technickej úrovni to samozrejme ešte nemení politickú situáciu tak ako ju poznáme za posledných 5 rokov. Komisia mm, od toho okamihu, keď komisia prišla s týmto návrhom. Zmení sa niekoľko členských štátov je proti tomu mm, v zásade. Niektoré iné krajiny majú určité výhrady pri niektorých ustanoveniach. Ako viete, potrebujeme jednomyselnosť. Pri tejto problematike, pokiaľ túto jednomyselnosť nedosiahneme, nemôže byť schválená táto problematika. V tomto kontexte musíme teda byť pragmaticky, musíme neustále trvať na tejto záležitosti, snažiť sa o pokrok na na technickej úrovni, tak aby celá problematika bola pripravená na prijatie, ako náhle sa tá príležitosť politická naskytne. Dúfame, že taká príležitosť bude, nevieme samozrejme kedy. Komisia ale trvá na tomto návrhu, ktorý sme predložili pred 5 rokmi. Budeme veľmi úzko spolupracovať aj s litovským predsedníctvom, ktoré už oznámilo snahu prevzať prácu po írskom predsedníctve v tejto oblasti a pokračovať v diskusiách na tomto základe. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz pán spravodajca, pán Rumer. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj predsedníctvu a komisii. Prvá vec, ktorú chcem povedať, Nož, e, nie je to nič nové, ale keď poviem, že som naozaj frustrovaný, nielen ja, ale aj ostatní, veď už 5 e, rokov diskutujeme o tejto otázke a nikam sme sa nepohli. Stále hovoríme o tom istom ako pred 5 rokmi a toto ma naozaj veľmi frustruje. Ešte by som chcel poukázať na dôležitosť jedného kľúčového slova v rámci predvolebnej kampane na budúci rok a to je transparentnosť. A naozaj ma prekvapuje, že za každým, kedy EÚ je kritizovaná, že sa veci nerobia, tak e, musí byť absolútne jasné, že toto nie je EÚ, ktorá sa nehybe. V tomto prípade sú to niektoré členské štáty, niektoré vlády, ktoré to celé blokujú. E, takže pokiaľ ide o transparentnosť, tak myslím, že by mala verejnosť vedieť, malo by sa verejne povedať, toto celé blokuje. Toto je požiadavka adresovaná rade od samotného začiatku. Ja osobne nemám nejaké verejné stanovisko na túto tému z interných, e, z súkromných diskusí a konverzácií na rôznych úrovniach som vyrozumel, aké sú problémy. A podľa mňa je naozaj znepokojujúce to, že je naozaj tak zložité, tak zložité pomenovať tých, eh, ktorí eh, bránia tomu, aby sa táto diskusia konala vo verejnej doméne. Takže toto je na úvod eh, taká poznámka, ktorú som chcel povedať. A ešte tu jedna ďalšia prekvapujúca vec a to, že sú tu technické, ktoré sú nevyriešiteľné. A väčšina krajín, ktoré to blokujú, už majú vo svojej vlastnej legislatíve základy, ktoré obsahuje smernica ako taká. Čiže prečo sú tie technické problémy nevyriešiteľné? Naozaj tu neexistuje eh, žiadna technická mm, prekážka, ktorá by eh, blokovala, ktorá by oprávňovala, opodstatňovala takúto eh, roky trvajúcu blokádu. Áno, zákazy. Ja mm, nožný zákaz tu nejde, ide o technické problémy, ktoré vraj existujú, ale mali by sa dať vyriešiť, pretože bude jednoduché ich eh, vyriešiť. Stačilo by iba troška politických vôle, len toto my požadujeme. Čiže toto by sme očakávali do budúcna. A ešte tretia vec nie každé predsedníctvo na to vniesie rovnakú vinu. Ja som spolupracoval na tejto téme s viacerými predsedníctvami, niektoré boli kooperatívnejšie, niektoré menej. A musím povedať, že na osobnej rovine kompetentní, musím povedať, že kontakty s nimi boli naozaj vynikajúce, výborné. A mrzí ma jedna vec, ja som požadoval ako za spravodajca Európskeho parlamentu um, o možnosť byť do tohto procesu zapojený, zúčastňovať zasadnutí. No a musím povedať, že mi to nevyšlo, že mi to neumožnili. Áno, niektoré predsedníctva boli ústretovejšie, ale zo strany rady je veľmi zložité dostať prístup e, Skrátka, ochota zapojiť diskusii Európsky parlament e, je veľmi nízka a myslím, že by to pomohlo, keď sa tá príležitosť naskytne, aby mohlo byť prijaté konečné rozhodnutie v tejto oblasti. Ja neviem, či to budem ja, neviem, či to zvládneme ešte v tomto funkčnom období, ale bez hľadu na to, kto bude spravodajcom, myslím, že je dôležité, aby sa mohol plne zúčastňovať tohto procesu. Štvrtá vec. Ja vnímam, že je tu určité riziko, a to od samotného začiatku, túto smernicu rozdeliť na viacero častí. Sú tu určité hlasy, ktoré sa snažia o rozdelenie tejto smernice podľa diskriminácií a toto je podľa mňa veľmi, veľmi nebezpečné. A ja som rezolutne proti. V správe Buitenberg sme ako parlament povedali, že to pre nás je nepriateľné a ja na tom trvám. Pokiaľ ide o diskriminácie, nemôžeme identity nejako rozpolťovať alebo ich e, deliť len preto, lebo chceme uspokojiť tú či inú vládu. Toto je východisko, z ktorého nie som ochotný sa posunúť, z ktorého nie som ochotný ústupiť a dúfam, že Európsky parlament na tom bude tiež trvať. Myslím, že tak bude, ale chcel som, chcel som teda ešte raz dôrazniť, že je veľmi dôležité, aby e, všetky tie dôvody diskriminácie boli v tomto texte. Ja ale nechápem jednu vec, a to, že momentálne sa o rovnosti, rovnoprávnosti hovorí len na pracovisku a nechápem, prečo by sa to nemalo rozšiť do iných domén každodenného života. Niektorí ľudia eh, nechápu, prečo eh, takáto evidentná vec, takáto potreba zo strany Európskej únie ešte nebola splnená. A ešte posledná vec. My sme aspoň 12 krát Európsky parlament aspoň 12 krát žiadal, my sme predsa zastupcovia v bolestmi sme občanov a 12 krát sme žiadali radu, aby to celé odblokovala. Mm, ja myslím, že to postačuje na demonstrovanie toho, že je tu na našej strane politická vôľa o to pohnúť veci pred. A čo mám ja povedať voličom? Ako im vysvetlím, že je to blokované proti voli Európskeho parlamentu. Že opakujem, my sme 12 krát žiadali radu, aby tento proces odblokovala. Ja viem, že je tu dátum v októbri, budú nemecké voľby. Viem, že nemecká vláda nie je jediná, ktorá túto smernicu problematizuje. Viem, že nie sú jediní. Ja som bol veľmi optimistický počas niektorých predsedníctiev a stále mám pocit, že sa veci dajú pohnúť vpred. E, stále dúfam, že keď príde nová vláda v Nemecku, že sa to celé odblokuje. Možno, neviem, bol by som rád. Ale ešte raz nám všetkým chcem pripomenúť, že ak k tomu nedôjde, tak že bude veľmi zložité pustiť sa do kampane s tým, aby ľudia eh, mali pocit, že ich zastupuje takáto Európska únia, keďže nie je schopná v takomto dôležitom obore, teda rovnosť a rovnoprávnosť, eh, dosiahnuť pokrok. Takže eh, ešte raz opakujem, my chceme, aby to bolo prijaté, aby to bolo prijaté čo možno najskôr. Chceme, aby Európsky parlament sa mohol účastňovať toho procesu a chceme riešiť všetky technické problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť ale na to je potrebná teda diskusia, na to je potrebné diskutovať, tak aby sme mohli vyriešiť tie problémy, ktoré nepochybne ešte existujú. Ale prosím, nerobme to zavretými dverami v takom tieni, tak ako to doteraz robila rada. Teraz pán Kešmer, nech sa páči. Ďakujem. Ja chcem povedať len toľko, že som sa zaoberal týmito otázkami menšinových práv, hlavne pokiaľ ide o osoby inej sexuálnej orientácie, že som sa tým zaoberal roku 1999 a že eh, naozaj eh, považujem tú situáciu za neakceptovateľnú. Blahoželám Juskému predsedníctvu za ten kus práce, ktorú odviedli v snahe dosiahnuť nejaký pokrok. Pani Bautenweg, spolupracoval som aj e, s Raulom, e, bol som v Dubline minulý piatok a naozaj tie pokroky, ktoré sa dosiahli e, v Írsku, zlepšenie situácie menšín, hoci hospodárstvo je pod takým obrovským tlakom, to je naozaj niečo úžasné a môžeme sa z toho všetci učiť, čo sa dá urobiť, keď existuje politická vôľa. Raúl má pravdu, politická vôľa neexistuje. Nemecko problémy vyriešilo, tie technické problémy boli vyriešené, napriek tomu však Nemecko naďalej v rade blokuje e, túto problematiku. Takže mám 27 členských krajín, niektoré sa skrývajú za Nemeckom. Naozaj je to hamba, že aj Spojené kráľovstvo ktoré až do vzniku tejto koaličnej vlády podporovalo e, nediskrimináciu, hlavne pokiaľ ide o menšiny. A teraz Spojené kráľovstvo, táto liberálna koalícia v úvodzovkách, e, odporuje v rade. Čiže kým nebudeme mať skutočný demokratický proces, teda, aby tu bol ten demokratický proces, potrebujeme radu, ktorá bude diskutovať, nie iba hlasovať, ale aj diskutovať e, na verejnosti, tak aby mohli skladať účty parlamentom, aby mohli skladať účty svojim občanom, e, či už vo svojej krajine, alebo teda európskym občanom vo všeobecnosti. To je naozaj veľmi zásadná otázka, pretože Európa to nie je len hospodársky model. Európa e, vznikla z popola druhej svetovej vojny a je to únia základných hodnot vychádzajúce z princípu, že nie je možné nikoho obetovať, že nemôžete vaše práva presadzovať na uh, úkor e, tých ostatných. Uh, ochrana najslabších, to je jedna z premis Európskej únie. No a keby išlo o hospodárske otázky, e, politickú volu by ste našli. E, za pár dní by sa to vyriešilo, lídry e, by sa vovalili do zasadacej sály a vyriešili by to okamžite. Ale pokiaľ o základné hodnoty, akí lídry? To sú len ministri, ktorí s tvojimi dverami diskutujú v Bruseli a budú sa sem obzimňujú alebo skrátka mlčia. Takže Rau má pravdu, že Európsku úniu hodnotia podľa jej hodnot. Budú hodnotiť postaviť podľa hodnôt. Rozdeliť smernice? Mm, tu by som vás varoval. Či už rada alebo komisia, no pokúste sa o to. Pokúste sa o obnovenie hierarchie potlačania, ktorá panovala na tomto kontinente storočia. Rozdelenie smernice Baroso a ďalší sa snažia o takéto niečo. Ešte než s týmto návrhom, ja musím povedať, že parlament bol jednotný kresťanskí demokrati, eh, až poguje celé politické spektrum. My hovoríme, že vám neumožníme jednu minoritu stavať proti iným, eh, niektoré uprednostňovať a niektoré ignorovať. Toto nie je Európa postavená na demokracii, menšinových právach a právnom štáte. A keď už nič iné Áno, ide možno o presvedčenie, ide možno o sexuálnu orientáciu, ide o postihnutie. To sú veci, ktoré by mali byť v srdci eh, pretože týkajú našich občanov. A tu by som to už uzavrel. Kolegovia iste vedia, eh, že mi táto téma je veľmi na srdci. Moja írska povaha sa tu prejavuje eh, v kombinácii s mojimi španielskými predkami. Je to veľmi dobrá kombinácia, musím povedať. Takže tu by som to uzavrel. Čiže ak sa vydáme cestou rozdelenia tých smerníc, tak ťahneme. S touto recesiou nám hrozí sociálna implózia. Vidíme to v všetkých krajinách. Hľadáme nejakého obetného baránka, niekoho, koho môžeme vyniť z toho, že nemáme kde bývať, že nemáme, kde, že nemáme prácu a tak ďalej. Hľadáme z takéhoto obetného baránka antisemitizmus, homofóbia, e, rasizmus, e, toto všetko momentálne narastá. 17. mája v Hágu Agentúra pre základné správa, práva vydala správu o homofóbii a transfóbii v Európskej únii a radu poprosím, aby si to prečítala. Kto ešte nie je presvedčený, prečítajte si tú správu. 93 tisíc osôb Máte to v rôznych e, jazykoch, dokonca aj v ruštine, je to online prieskum a dokonca aj v Amsterdame, v takýchto liberálnych e, mestách alebo Paríži voči gejom. A dokonca aj tam dochádza k útokom na osoby a ľudia sú nútení skrývať svoju sexuálnu orientáciu, pretože im hrozí diskriminácia. A diskriminácia narastá. Prečo narastá? Preto, lebo dobré vlády nerobia nič proti tomu. A tie vlády, ktoré chcú zabrániť dokonca ešte aj iným, aby niečo robili. Takže ak budeme močať, tak vlastne podporíme to, čo sa deje. Akoby schválime to, čo sa deje. A pán predseda, verte mi, aj vo vašej vlastnej krajine tomu tak bolo, v občianskej vojne. Európa už tým prešla od 38. Eh, do 45. minulého storočia, takže už to nezopakujeme. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Kešmen. Ja som si všimol, že mnohým sa páčil váš naozaj veľmi plamenitý prejav. Trvalo to trošku dlho. Takže navrhujem, keďže máme čas 12.30, až tu máme ďalšie body, konkrétne budú v Frontexe, tak poprosím všetkých, aby sa pokúsili obmedziť na kratší čas. Teraz pani Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne. No po toľkých rokoch takýto neexistujúci výsledok to je naozaj zlé vysvedčenie pre celú Európsku úniu, ktorá sa momentálne nachádza vo fáze, kedy občania e, skrátka nemajú pocit, že by nejako EÚ prispievala k zlepšeniu ich e, života, k ich slobode a tak ďalej. Práve naopak teda Európa je spochybňovaná, e, Eh, je predmetom diskusí mnohých cyklotestku, prečo vôbec Európa existuje, čo ja z toho mám, prečo ja ako občan z toho nič nemám. Takže ako Európanka musím otvorene povedať, že keď 5 rokov požadujeme a šmotkáme sa okolo tejto smernice, tak to je naozaj zlé vysvedčenie a samozrejme, že sa to použije v podobnom boji. Eh, budeme sa o to snažiť nielen budúci rok, ale aj v tých ďalších voľbách. Budeme robiť všetko preto, aby sme poukázali na to, kde je ten problém, kde sa ten problém nachádza. Také Nemecko napríklad. Tam ústavný súd e, príjma jednosť za druhým a vyplýva z nich, že rovnopráva rovnoprávnosť, napríklad v prípade registrovaných partnerstiev, e, že tie by mali byť rovnoprávne s manželstvom tak ďalej, e, toto z nich vyplýva, tak myslím, že je tu tendencia veci posúvať vpred, ale keď Európa robí toto celé naopak, keď robí presný opak, tak e, naozaj e, verte, že to využijeme v európskom predvolebnom boji, že sa toho chopíme, aby sme naozaj ukázali, akú úlohu Európa v tejto súvislosti zohráva, zohráva v Európskej únii. Viac k tomu ani povedať nedá, myslím, že je to obsahovo naozaj škandalozné keď vieme, že vo Francúzsku 10 tisíce osôb, 100 tisíce osôb vyšli do ulic e, proti manželstvu rovnakého pohľavia, e, v e, Polsku útoky na homosexuálov, keď sa priznávajú k svojej sexuálnej orientácii a tak ďalej, keď polícia len tak prizera tomu, ako sa porušujú práva homosexuálov a tak ďalej. Takže ak nebudeme tu konať, ak nebudeme konať tu a teraz, tak je to naozaj hamba a musíme to tak otvorene povedať, takže my podporujeme v tomto zmysle spravodajcu. Ďakujeme pekne. Teraz je stručná reakcia rady. Irské predsedníctvo, nech sa páči. No, nemôžem nesúhlasiť e, s tým, čo tu odznelo, s väčšinou z toho, ale v mene predsedníctva môžem len zopakovať, že je potrebná jednomyselnosť tú smernicu, jednomyselnosť momentálne daná nie je. Sú tu politické ťažkosti, o ktorých hovoriť nemôžem, ale sú tu aj určité technické zložitosti v tom texte a ja sa teším, že spravodajca to uznáva, že, že uznáva, že ešte aj tam je potrebné nejaké veci doriešiť. Pokiaľ ide o rozdelenie tej smernice, je možné, že sa dejú nejaké veci, o ktorých ja nie som informovaný, ale počas nášho predsedníctva e, nejaká hierarchia diskriminačných dôvodov, e, nejaké rozdeľovanie smernice o tom vôbec nešlo. My sme sa snažili na technickej úrovni veci poriešiť, hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie, sociálne zabezpečenie a tak ďalej. To som hovoril už v úvode. Snažili sme sa o to, aby sme e, presne vyhoveli e, tomu, čo dávajú zmluvy e, do pravomoci Európskej únie, aby sme sa vyhli veciam, ktoré nespadajú do kompetencie EÚ, ale proste nenímajte to ako nejaké rozdeľovanie smernice. V žiadnom prípade o nič také nešlo nejaké hierarchizovanie dôvodov diskriminácie, rôznych form diskriminácie. Uh, ešte raz chcem zopakovať, že sú tu určité technické ťažkosti v texte, niektoré ešte pretrvávajú, ešte musíme nejaké veci doriešiť ešte než e, text budú môcť dostať ministri na politické rozhodnutie, o ktorom som hovoril. A ja myslím, že sme dosiahli značný pokrok. E, teším sa, že aj komisia má ten pocit, ale ešte stále nie sú veci završené. Ďakujem. No, dobre. Teraz slovo dostane spravodajca. Nie? Hm, dobre. Vynikajúce. Takže prejdeme k záverečnému bodu dnešného dopoludnia a to je bod Frontex, to je Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ. No a mandát agentúry Frontex bol revidovaný v roku 2011 a počas rokovaní parlament trval na to, aby boli zohľadňované základné práva a dohodlo sa, že sa zriadi nejaká kancelária v rámci agentúry. No a Teraz tu máme zástupkyňu eh, agentúry pre základné práva zástupca konzultatívneho fóra pán Silvestri pán Kessler dva spolupredsedovia, ktorí boli vymenovaní do tohto konsultatívneho poradného fóra, ktoré eh, začalo svoju činnosť v roku 2012. My sme ich pozvali, aby nás oboznámili s aktivitami za ostatné mesiace. No ako prvá dostáva slovo pani Arnaes, aby nás eh, trochu informovala a potom si vypočujeme oboch spolupredsedov. Takže pani Arnaes, nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem vystúpiť na pôde tohto výboru. Poslanie vystúpiť pred vami ukazuje, že práva migrantov a ich situácia na externých hraniciach Európskej únie sú pre vás závažná vec. Ja vaše obavy zdieľam, pretože si myslím, že nemôže byť spor medzi hraničnou kontrolou a základnými právami v Európe alebo kdekoľvek inde. Poradné fórum a ja sama sme viditeľné nástroje tohto nového dôrazu, ktoré nové nariadenie o Frontexe dalo, alebo finančné nariadenie Frontexu dalo týmto otázkam. Ja som rada, že ste nás pozvali na dnešné zasadnutie. Dúfam, že to jasne ukáže, ako ja sa v praxi naša práca doplňa. Ja som bola vymenovaná koncom roka 2012, takže zatiaľ som na tejto pozícii len 6 mesiacov, tak ako ste upozornili, ale je to aj tak veľmi intenzívne, má za sebou intenzívne obdobie. Podelím sa s vami o moje skúsenosti z práce, plus o výzvy, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Celkový cieľ eh, Dôstaničky pre základné práva je a zaraďovať dodržanie ľudských práv vo všetkých aktivitách agentúry, to znamená a, pripomienkovanie pilotných projektov a opatrení Frontextu, prispievať k aktívnemu mechanizmu monitorovania dodržiavania ľudských práv, prijaviteľným reportingom a monitoringom aktivít Frontextu, vrátanie priamých e, návštev v teréne, ďalej, ďalej všetky alebo upozorňovať na možné, možné incidenty v rámci opatrení a operácií agentúry. Rámec, v rámci ktorého funguje Frontex, je jasný. Všetky aktivity musia dodržiavať eh, za chartu základných práv EÚ eh, a medzinárodné právo, vrátane eh, ženovského dohovoru z roku 1951 a všetky dohovory o medzinárodnej ochrane, vrátane všetkých princípov. No už Frontex tu prijal viacero dokumentov, aby zaistil, že tieto princípy sa budú aj vo všetkých aktivitách dodržiavať. Poprvé, stratégia pre základné práva prijatá už v roku 2011. Ona stanovuje niektoré základné čo to moje práce, napríklad možnosť hodnotiť základné práva a dopad navrhovaných opatrení, alebo zapojenie všetkých eh, aktérov. Eh, ďalej, eh, garancie pre ľudské práva sú čoraz viac dôležitou súčasťou smenení práce Frontextu, napríklad v súvislosti s potrebou, aby účastníci prípady azylu alebo, prote- e, alebo ochrany e, oznámili členským štátom, aby bola zaistená ochrana migrantov bez akokoľvek aktivito na hraniciach alebo základné, základné vybavenie e, v rizikových, v rizikových operáciách. Jedna z hlavných priorít roku 2013 je podporiť zriadenie efektívneho monitorovacieho systému o dodržiavaní základných práv vo všetkých aktivitách Frontexu. No a preto ja nie som systém monitoringu, ja som len jeden z nástrojov systému monitoringu. My sme v procese internej revízie štruktúry a navrhovania procesov v prípade e, potreby. Monitorovacie mechanizmy sú založené na systéme výkazníctva, ktorý už bol zriadený v operačných plánoch. Frontex e, okrem toho prijal etický kódex pre všetkých účastníkov aktivitu, ktoré koordinuje Frontex, to znamená ustanovenia udržiavanie a podpore ľudských základných práv a, a všetkých medzinárodných e, povinností vrátane jasného záväzku všetkých účastníkov e, upozorňovať na porušovanie týchto ustanovení, keď e, sa upozorní na porušenie ľudských teda základných práv, tak je vnútorný postup na riešenie Informácia sa spracuje, analizuje. Ja mám kapacitu eh, odporučiť eh, opatrenia v súvislosti s týmito udalostiami. Mojou úlohou, medzi k mojim úlohám patrí monitoring a analýza eh, incidentov v rámci projektov a opatrení a navrhovať korektívne opatrenia. Rovnako sa zameriavam na otázky základných práv počas školení Frontexu, kde patrí nie len personál Frontexu, interne základný kurz o otázkach základných práv, ale tiež týmy na európskych hraniciach alebo na hraniciach EÚ boli informované a musia byť informované o otázkach základných práv ešte predtým, že sú v nasadení No a na záver tiež analizuje manuál pre školenia o základných práv pre eh, národné, národné pohraničné služby. No a ako vníma svoju úlohu pri školeniach, už to je trochu obmedzené, pretože už to veľa robiť nemôže, no ale chcem zaisťovať, aby potreby, ktoré som identifikovala, eh, boli eh, vyriešené, aby sa na ne reagovalo v rámci operácií Frontexu úlohy sú obrovské, ako vidíte, a vyžadujú si všetky moje schopnosti a možnosti, ale preto som veľmi rada, že regulácia, tie, teda nariadenie tiež zriadilo konzultatívne fórum, pretože vytvorilo môj úrad. Ďalej by som chcela hovoriť o citlivých operáciách Frontexu. No, operácie to sú najhoršie kvôli hroznej situácii migrantov, ktorí eh, utekajú pred persekúciami do Európy alebo pred eh, hroznou situáciou životnou. My teraz finalizujeme nový etický kontext pre tieto spoločné interné operácie, ktoré dodržiavajú najvyššie štandardy eh, operácií Frontexu. Čo tiež finalizujeme s podporou konzultatívneho fóra. Nož výzvy do budúcnosti sa dajú zhrnúť do implementácie monitorovacieho systému, tak aby či sme dostali aktuálne informácie, aby nápravné opatrenia boli rýchle ďalej zredne lepších procesov a aby sme vytvorili adekvátnu ochranu, alebo teda zaistili adekvátnu ochranu ľuďom, ktorí prekračujú hranice, ďalej informovať a školiť o potrebách migrantov, hlavne tých najzraniteľnejších, ako neplnoletých obetí obchodovania s ľudskými bytostiami a tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Stručne povedané, Frontex zlepšuje vnútornú kapacitu, aby dokázal lepšie eh, riešiť eh, otázky základných práv, pričom vykonáva ťažkú úlohu podporu riadenia vonkajších hraníc Európskej únie v období zmiešaných migračných tokov. No a preto ďakujem e, tiež e, mojim asistentom a konzultatívnemu fóru, všetkým ostatným agentúram EU, Kofra, ANEASO, a medzinárodným organizáciám a organiza- orgánom, ktoré pracujú v tejto oblasti. Ja sa teším na vaše odporúčania, ako zlepšiť situáciu v EÚ a tiež činnosť Frontexu v tomto kontexte je jasne našou povinnosťou urobiť tak. Nož, a teraz obidva spolupredsedovia konzultatívneho fóra. Ako prvý pán Silvestri, nech sa páči. Good morning, distinguished members. Dobré ráno, vážení členovia výboru LIBE, vážený pán predseda, dámy a páni. Som skutočne nesmierne rád, že máme príležitosť vystúpiť a pohovoriť o práci nášho poradného fóra. Skôr než dám slovo pánovi Stefanovi Kesslerovi, ktorý je centra pre utečencov, dovolte tri základné body. Taká všeobecnejšia povaha, ktorá, charakter, ktorý sa týka našeho fóra. Pokiaľ ide o agentúru pre základné ľudské práva. My považujeme toto fórum za nesmierne dôležité pre posilnenie základných práv, nielen pokiaľ ide o Frontex, ale pokiaľ ide o posilnenie vonkajších hraníc všeobecne. Toto fórum by malo pomáhať nielen Frontexu, ale aj riadiacej orgánu, rade Frontexu. To, tam sú zastúpení vysokí dôstojníci z Frontexu. Áno, samozrejme, že pani dôstojnička to je tento postoj je jeden nástroj, ale máme k dispozícii aj rôzne iné nástroje. Tá situácia na vonkajšej vonkajších hraniciach. Samozrejme, že je to pre nás veľmi dôležité, dôležitá oblasť a my spoločne s pánom spolupredsedom sme mohli hovoriť aj o situácii na morských hraniciach. Máme takú príručku spoločne s Radou pre základné ľudské práva európske právo, pokiaľ ide o azyl, migráciu, hranice EÚ. Toto sme predložili aj súdu pre základné ľudské práva a Frontexu, to znamená súdu v Štrasburgu a Frontexu. A pokiaľ ide o úlohu tohoto fóra, podporuje eh, Frontex aj v rôznych oblastiach bilaterálneho charakteru, ktoré sa týkajú základných práv. Toto fórum, poradné fórum. Znamená, že organizácie, ktoré väčšinou nie sú súčasťou toho riadiaceho procesu, môžu poskytovať svoje znalosti, svoje schopnosti, svoje vedomosti Frontexu, identifikovať rôzne ešte nepokryté miesta, identifikovať možnosť zlepšenia určitých aktivít, to znamená aj na strane agentúry pre ľudské práva. Tam samozrejme tiež ťažíme aj z rôznych príspevkov v rámci platformy pre ľudské práva zo strany občianskej spoločnosti. To znamená, že pokiaľ ide o základné ľudské práva, my považujeme toto fórum za dobrý krok správnym smerom. Mohlo by to byť určite modelom aj na vnútroštátnej úrovni. A teraz by som poprosil kolegu Stefana, ktorý by nám predstavil podrobnejšie informácie. Áno, prosím, hovorí pán predseda, pán Kessler má slovo. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem, dámy a páni, za to, že ste nás pozvali spolupredsedou tohoto nášho poradného fóra. My to považujeme za jasný signál výboru LIBE. Jasný signál, že sa neustále zaoberáte k situáciou na vonkajších hraniciach Európskej únie a že sa snažíte hľadať riešenia súčasných problémov. Ja som sekretariátu vášho výboru už predložila taký dokument, diskusný dokument, nebudem hovoriť o všetkých podrobnostiach, môžete sa na tento dokument pozrieť. Ak dovolíte, rád by som zdôraznil niekoľko bodov. Prvá vec, to, to poradné fórum, to je európskou záležitosťou. V roce 2011 na základe nariadenia sme vytvorili toto fórum, máme právny základ, ktorý predstavuje základ našich aktivít. Čomu sa venujeme? Odporúčania Frontexu o tom, ako e, rozvíjať a implementovať stratégie v oblasti ľudských práv a iné nástroje. V súčasnej, do, v súčasnej dobe tu máme ešte dve agentúry, FRA a IESA, z ktorých sa skladá toto fórum. Ďalej sú to štyri e, medzinárodné organizácie a Eh, občianské organizácie. V roku 2013 sa zameriavame na štyri hlavné problematické oblasti a aktivity. Poskytujeme aj odporúčania, pokiaľ ide o spoločné operácie pre návrat utečencov. Ďalej sú to odporúčania pre mechanizmy, ktoré by mohli e, zabezpečiť ochranu ľudí, ktorí hľadajú ochranu na našom území. Ďalej sa samozrejme pripravujeme rôzne školiace materiály aj pre pohraničníkov v oblasti ľudských práv. A tiež sa snažíme o to, aby situácia ľudských práv sa odrazila aj v analýzach rizík a aby sme o tom informovali aj transitné krajiny, tretie krajiny. Všetci členovia nášho fóra sú si vedomi toho, že ani my, ani dôstojníci pre ľudské práva by mohli vyriešiť všetky štrukturálne problémy Frontexu. E, my nemáme rozhodovacie právomoci, môžeme poskytovať len odporúčania. Nemôžeme sami meniť nejasné, netransparentné prerozdeľovanie zodpovedností a povinností medzi jednotlivými agentúrami a na, medzi agentúrou a národnými orgánmi, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Nemôžeme ehm, zasahovať ani do kontroly, ktorú by mohol vykonávať Európsky parlament. Dopad na ľudské práva, na migrantov, toto je záležitosť, ktorá bola v niekoľkých nedávnych správach rozsiahlým spôsobom diskutovaná. Špeciálny spravodajca OSN hovorí, citujem, rozvoj Európskej únie, pokiaľ ide o riadenie migrácií na rozumnej úrovni zatiaľ nebolo dosiahnuté, pokiaľ ide o zabezpečenie všetkých práv migrantov. Rada Európy v parlamente zrovna prijalo uznesenie, pokiaľ ide o spoluprácu s Frontexom a niekoľko konkrétnych odporúčaní. Snaha je posílit demokratickou možnost kontroly Evropského parlamentu front, nad Frontexom, tým, že zajistí to, aby dôstojníci aj toto poradné fórum poskytovali informácie priamo Európskom parlamentu. Prosím, aby ste to zvážili. Európsky ombudsman tiež predložil niekoľko odporúčaní Frontexu ohľadom zlepšenia zárok v oblasti ľudských práv. V, súčas, súčasnej dobe prebieha tiež diskusia o tom, akým spôsobom to agentúra bude realizovať. A ďalšia vec, FRA hovorí vo svojej nedávnej správe o ohrozovaní ľudských práv migrantov, predovšetkým v oblasti Stredozemného mora. Zdôrazňuje sa tu úloha Frontexu, která je už nie je len nejakou koordináciou jednotlivých aktivít na strane členských krajín. Táto agentúra musí zodpovedať aj medzinárodným právam v oblasti ľudských práv a preto nesmie napomáhať aktivitám, ktoré by porušovali ľudské práva. Musíme zabrániť tomuto riziku a preto agentúra má možnosť napríklad prerušiť niektoré spoločné aktivity, pokiaľ by sme zistili, že došlo ku periodickému systematickému porušovaniu ľudských, ľudských práv a pokiaľ ide o tie spoločné aktivity v oblasti návratu, aby sme napríklad mohli prerušiť financovanie takýchto aktivít. Avšak nemáme jasné kritéria pre využívanie týchto právomocí. Súčasný rámec neposkytuje jasnú štruktúru, pokiaľ ide o dohľad a velenie a riadenie. Jednotliví aktéry samozrejme musia rešpektovať všetky nástroje, vnútorné kodexy a tak ďalej, pokiaľ ide o ochranu hraníc, ale nemáme konkrétne postupy, ktoré by zabezpečili dodržiavanie týchto pravidel. Súčasný rámec neposkytuje spoločný mechanizmus sťažnosti súčasné dobe máme niekoľko takýchto mechanizmov, napríklad aj na základe národných legislatív. Niektoré členské štáty, ktoré sa v tom operácii, môžu síce využívať tieto možnosti, ale nie je to nejaký spoločný mechanizmus, ktorý by umožnil účinné mm, využívanie možností sťažnosti, ktoré v mnohých prípadoch teda ani nie je možné sa stiažovať. Pokiaľ ide o naše fórum. My si myslíme, že váš výbor, váš parlament by mal ďalej diskutovať túto situáciu na vonkajších hraniciach, vytvoriť určité štandardy, určité postupy, ktoré by účinným spôsobom zabezpečili skutočnú ochranu základných práv migrantov na vonkajších hraniciach. Už bolo zdôraznené jedným z predrečníkov, Únia si musí, musí dodržiavať všetky svoje hodnoty v tejto oblasti. A ja osobne si myslím, že by bolo tiež veľmi prínosné, keby ste venovali aj spolupráci medzi členskými štátmi, agentúrou Frontex a s niektorými tretími krajinami, krajinami transitu. Situácia napríklad v Maroku, pokiaľ ide o migrantov, je naozaj veľmi smutná. Španielské a iné agentúry spolupracujú s marockými úradmi, pokiaľ ide o návrat alebo prijatie migrantov. Prepáčte, že som sa zmenil o španielských pohraničníkoch, to je len príklad, vážený pán predseda. Ja som spolupredsedom tohoto poradného fóra a preto by som, preto skutočne by som rád poďakoval za vašu spoluprácu vašeho výbora aj Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Ďakujeme, ďakujeme za tieto informácie, ktoré sa týkali jednak dôstojničky pre základné práva aj dvoch spolupredsedov poradného fóra. A teraz otváram diskusiu, ak chcete, milí kolegovia a kolegyne, pán Papa Nikolau je prvým rečníkom. Zoznam prihlásených do diskusie. Šiesti sa nám už prihlásili, máme len pol hodinku, prosím, nezapomína. nezabudnime na to, aby sme skutočne vedeli, že čas je obmedzený. Pán kolega, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať našim rečníkom. Ja by som im poďakoval za ich prácu. Áno, máme pred sebou veľkú výzvu. No a Často sa o tom v parlamente hovorí. Na jednej strane treba veľmi miere rešpektovať základné práva príslušníkov tretich krajín, ktorí idú na vonkajšie hranice, ale súčasne musíme zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti na našich hraniciach. Ak niekto si prečíta sú správu o Schengene, tak si tiež uvedomí, že sú tu veľké nedostatky otázke o bezpečnosti na vonkajších hraniciach. No a samozrejme snažíme sa zlepšiť situáciu v oboch ohľadoch. Moja prvá otázka sa týka školenia pohraničných služieb. Hovoríte, že nemáte kompetencie a právomoci zúčastňovať sa školení. Samozrejme, hraničné kontroly, ktoré, alebo hraničné služby, ktoré kontrolujú hranice, že si školní, tak eh, to potrebujú stále. Potrebujú účinné školenia, na legislatívnej úrovni. Ja som bol spravodajcom a do no, textu sme zaradili dodržiavanie ľudských e, a základných práv všetky našich textov, ktoré je súčasťou, takže nemyslím, že v parlamente by niekto tvrdil, že to pre nás nie je priorita. Takže prvá otázka, ako sa dá zlepšiť školenia, ako sa dajú zlepšiť školenia, ako sa dajú využiť vaše závery, keď máte nejaké konkrétnejšie návrhy, ako zlepšiť naše snahy. Tento, no a druhá otázka. Máte nejaké pripomienky k dodržiavaniu základných práv na vonkajších hraniciach zo strany tretich krajín? Ako viete, tak sa snažil dobre dohody s tretimi krajinami, snaží sa už spolupracovať. Nie len to, oblasť dodržiavania eh, ľudských práv a ostatných otázok. Mňa by zaujímalo, či sa tiež zapájate do týchto oblastí. Mali by ste nám tomu povedať trochu viac. Ako migranti sa dostávajú na vonkajšie hranice, čo ako pri pritom zohrávajú prevádzači. A tá situácia všetci ju sledujeme No a teda ako to mohlo byť účinnejšie. Prevencia, snahy zastaviť to ešte predtým, než to siahne vonkajšie hranice. V neposlednom rade zaujímalo by ma, ako môžeme opísať situáciu, alebo 3 roky po spustení diskusie o ochrane základných práv a takový názor váš ako experta tiež spolupracujeme s inými orgánmi alebo čítame iné dokumenty. No zlepšuje sa situácia alebo nie? Podľa môjho názoru za ostatné roky na legislatívnej úrovni sme na lepšej pozícii. Na no, vás je vytvorené fórum. Máme no, všetky ustanovenia, aby sa rešpektovali práva všetkých. No a samozrejme, súby tam sú. Tie toky výrazne narastli. Takže otázka. Zlepšuje sa to alebo nie? Ďakujem predseda. Pán Enčiu. Ďakujem pekne, predseda. No už najskôr by som sa rád, alebo by som chcel poďakovať pani Arnaes, pánovi Silvestrimu a Kesslerovi za ich prácu. zaručení práv rómskych menšín. Poradné fórum a Úrad pre ľudské práva majú dôležitú úlohu pri dohľade na dodržiavanie práv rómskej menšiny, takže naša práca je veľmi dôležitá. No a skutočne môžete si byť istí, že vám dáme maximálnu podporu do výboru, podporu Vaše práce a činnosti na náš výbor. Vždy tvrdo pracuje na tom, aby základné práva boli dodržiavané. Zodpovednosť Frontexu v ostatných rokoch narastá, no a tým narastá aj rizik, narastá aj rizika. Frontex bude základným prvkom nového systému kontroly hraníc. No a my sme tomuto systému dali tiež novú úlohu hľadiska záchranných operácií na otvorenom mori. To sú pomerne nové veci. No ale realita bude závisieť vo veľkej miere od vás a tlaku, ktorý bude na Frontex a jeho predstaviteľov hľadiska dodržiavania základných práv, práva na život. No a ja som rád, že nový mechanizmus, šengenský hodnotiaci mechanizmus sa spustí, pretože znamená, že hodnotiaci systém pre aký je tiež zahraňať aspekt súvisiaci s ľudskými právami, dodržanie tých práv bude v budúcnosti oveľa transparentnejšie. No a rád by som ešte povedal, že nedávne prijatia balíčka opatrení zlepšuje zaobchádzanie s migrantami a v európskej legislatíve sme zaznamenali výrazný pokrok v otázkach práv migrantov. No, je tu rozdiel v tom, čo sa deje v skutočnosti, aké sú právne ustanovenia. A nechceme, aby sa tie rozdiely prehlbovali. Chceme, aby migranti, ich práva boli rešpektované. Ďakujem pekne za vašu prácu. A ešte raz by som rád vyjadril podporu. Ďakujem pekne, pani Guillaume. A prosím, nezabúdajte čas alebo pani Wikstrom pôjde ako prvá, nech sa páči. No už predseda, vy rozhodujete, ale ja sa rada ujme slova. No pani Guillaume vám dá prednosť, už to je v poriadku, tak aby dvaja poslanci za rovnakú skupinu nehovorili naraz. Takže máte slova. No, hierarchia je vo všetkom. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, ktorá sa mi veľmi páčila. S veľkou pozornosťou som si vypočula. Ja som bola teňou spravodajkyňou pre správu o novom mandáte pre Frontex a preto vaša účasť tu je pre mňa veľkým potešením a myslím, že môže byť hrdý na to, čo sa nám podarilo dosiahnutím konzultatívneho poradného fóra. A pamätám sa, že s veľkým šťastím pán Simon Busutil, náš kolega, ktorý bohužiaľ odišiel, ako sa nám dobre spolupracovalo. Mali sme úspechy, teraz sa hovoríme na pracovnom programe na rok 2013 pre poradné fórum. Vítam to. Dúfam, že spolupráca s organizáciou je dobrá, že ich vstupy budú reflektované. Ja vítam iniciatívu delegácie Komprodného fóra na lepšie monitorovanie situácie. Už prvá otázka je, či predpokladajú nejaké podobné delegácie vášho fóra. Už chápem, že nové finančné nariadenie pre Frontex spôsobilo isté problémy financovania operácií. No a ako to, aký dopad na vašu prácu to má a aké dopady finančného nariadenia vidíte alebo predpokladáte na kvalitu vašej práce, udržiavanie základných práv. A je rovnako jasné, že všetci aktéry musia dodržiavať kartu základných práv a všetky ostatné relevantné nástroje. A tiež chápem, že mm, to možno bude praktický problém, ako zaistiť, že sa budú dodržiavať tieto pravidla. Takže po tretím ma zaujímalo, čo si myslíte, že treba urobiť, aby sa objasnili tieto procesy tak, aby kontrola bola efektívna. A tiež ma zaujímalo, či je nejaký ľahký proces, predkladania e, sťažnosti. Keď sme začali pracovať vo výbore o práci pre dohľad na externými námornými hranicami, spravodajca, ja som tieňová spravodajkyňa v mene mojej politickej skupiny. Nože zaujímalo by ma niečo viac k tomu, čo si myslíte o úlohe poradného fóra, o vzťahu k tomuto nariadeniu a čo podľa vašeho názoru je dôležité dosiahnuť a pre nás zdôrazniť aj v rámci tohto nariadenia? Ďakujem. Ďakujem pani Keller. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste prišli a že ste prezentovali, no skutočne na výbore veľmi intenzívne pracujeme, aby aby vaše stanoviska boli schválené. No a dúfam, že tento výbor zaujíma o to, aby vaša práca nepretržite prebiehala, bola efektívna. Tiež si nemyslím, že my by sme mali nejaká zavaliť prácu. Vy nezodpovedáte na zastavenie nelegálnej migrácie hm, ani za problémy internet, internet diskriminácie EÚ vy môžete monitorovať problémy s ľudskými právami, upozorňovať na ne, prekladať odporúčania k práci Frontextu. A to je mimoriadne dôležitá hodnota úloha. Mám tri otázky. Poprvé, odporúčania. Môžete prekladať odporúčania. Už si niečo odporúčili? A ak áno, tak eh, aké boli na to ohlasy? No a po druhé, vy ste úplne správne hovorili o probléme rôznych kompetencií, vzdelanej zodpovednosti členské štáty, Frontex, členské krajiny a tak ďalej. Máte nejakú predstavu o tom, ako si sa dá ten problém riešiť s členskými štátmi, národnými pohraničnými službami? Budete to tiež riešiť? No a po tretie, prerušovanie operácií v prípade, pretrvávajúcich eh, problémov s ľudskými právami. Nedávno sme o tom hovorili v výbore a ale ten povedal, že oni pracujú na jasných usmerneniach alebo kritériách, kedy sa to bude aj uplatňovať, čo je závažné porušenie ľudských práv tak ďalej. A to už bolo pred nejakým časom, minimálne pol rokom. Takže mňa prekvapuje, stále nemáme kritéria. Mohli by ste vysvetliť, eh, aký je stav tomto a čo by môžeme urobiť na vašu podporu. Ďakujem. pekne. Okay, thank you, and Frau Ernst. Ďakujeme pani Ernst ako ďalšia. Also Frontex gehört nach wie Takže Frontex je eh, jednou z nočných mor, ktoré mám a eh, realita stále dokazuje, že nemôžeme byť s agentúrou spokojní a nemôžeme byť spokojní ani so situáciou ľudských práv. Čiže chcem sa poďakovať eh, obom spravodajcom najmä pánovi Kesslerovi, ktorý hovoril veľmi jasne o súčasnej situácii. Áno, monitorovacie systémy sú v poriadku, takéto poradné fóra sú tiež v poriadku, bez pochyb, ale keď už také niečo existuje, tak je potrebné, aby tu boli aj určité právomoci No a ten poradný alebo odporúčací charakter vášho fóra podľa mňa nie je postačujúci. Nemôžeme s tým byť spokojní. A teraz moje otázky. A naozaj poprosím o konkrétne odpovede. Pani Arnaes, monitorovací systém. Hovorili ste o tomto systéme a mňa by zaujímalo, aké výsledky už máte. Aké výsledky priniesol tento monitoring? nejaké konkrétne informácie, k tomuto vás poprosím. Tiež ste hovorili, že bol schválený etický kódex, dodržiavanie základných a ľudských práv a podľa neho, že sa majú porušovania hlásiť. Koľko takýchto porušení ste už dostali nahlásených, pokiaľ ide o porušovanie základných a ľudských práv? Pán Kessler. V súvislosti s tou vašou správou, koľko operácií bolo prerušených eh, z dôvodu porušovania ľudských práv. Môžete uvieť nejaké príklady? A čo bolo tým hlavným dôvodom na prerušenie týchto operácií? Čo bolo tým podnetom. A vy ste hovorili, že tie ťažnosti sú veľmi stiažené, že sú takmer nemožné. Eh, Aké ťažnosti ste, prosím, mali? Mohli by ste mm, naozaj tak eh, fakticky nám povedať k tomu viac informácií. A ešte opakujem, že sa nachádzame v začiatkoch a tá situácia momentálne ma veľmi znepokojuje. Mnohí ľudia prichádzajú o život, mnohí migranti v snahe dostať sa do Európy. Takže si myslím, že by sme mali tento aspekt ako líbe naďalej sledovať. Ďakujeme. Pani Guillaume, ako ďalšia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja sa veľmi teším, že som mala možnosť vás vypočuť. Teším sa, že ste sem dnes k nám prišli. Ak tu boli nejaké dokumenty, nemali sme žiaľ možnosť ich konzultovať. Urobím to samozrejme dodatočne. Ja som tiež činná spravodajkyňa, podobne ako Cecília. My sme sa venovali vytvoreniu tohto fóra a tejto dôstojničky. A musím povedať, že sa tešíme, že máme e, konečne e, tieto inštitúty alebo tieto pozície. Veľmi sa teším, že sa nám k tomu podarilo dopracovať. Myslím si, že momentálne pokiaľ ide o, o naše hranice, pokiaľ ide o, o kontakty s Frontexom. E, o to nám teraz nejde, teraz nám ide samozrejme konkrétne o tie vaše funkcie, tie vaše úlohy. Ja mám také tri okruhy otázok, ktoré ma zaujímajú. Po prvé, otázky spolupráce. Vraveli ste, že spolupráca je veľmi dôležitá, že sa veci pohli vpred. Uh, Čiže mohli by sa prosím povedať, aké pokroky sa v oblasti spolupráce dosiahli, v spolupráci s kým a tak ďalej. A druhý okruh, e, to sú otázky prístupu k relevantným informáciám. Myslíte si, že máte momentálne možnosť e, relevantné informácie získať, alebo ešte je potrebné niečo riešiť v tejto oblasti? A posledný okruh. E, máte prosím, podľa vášho názoru, e, nejakú e, tému, ktorá vás nepokojuje, v ktorej by sa mali veci pohnúť vpred, ktorá vám nejak leží na srdci, lebo mm, mám na mysli hlavne tie stiažnosti, takže to sú také tri, tri témy, tri okruhy tém, ktoré ma zaujímajú. Dobre, takže poslanci sa vyslovili. Ešte máme zo pár minút. Čiže by som navrhol našim hosťom, aby reagovali na to, čo tu odznelo, poznámky, otázky. Pani dôstojnička aj spolupredsedovia. A prosím, dávajte si trošku pozor na čas. Zhruba takých 5 minút máme k dispozícii. Takže ako prvá pani Arnajs. Áno, áno, ja sa budem veľmi snažiť to celé zhrnúť. Pokiaľ ide o tie školenia alebo výcvik, je tu viacero kapacít, ktoré existujú. Niekedy Frontex pripravuje materiál pre iných, ktorí ho potom implementujú. A s týmto sa zaoberám, odkedy som prišla, pokiaľ ide o pohraničné hliadky. Pokiaľ ide o priame školenia Frontexu, to sú tie týmy, pohraničných hliadok a to sa deje v spolupráci s členmi fóra. Takže tam sme spokojní. Spolupráca s tretimi krajinami. Aby som to zhrnula. A spolupráca prebieha v rámci SVČ. Sú tu bilaterálne dohody s niektorými tretimi krajinami tam ide o technické aspekty spolupráce, analýza rizík, výcvik a všetky ostatné aspekty. K tomu som sa ešte nedostala. Tuto otázku som už dostala a pôvodnou prioritou bolo mm, sledovať to skôr vo vnútri a nie smerom vonok. pokiaľ ide o našu hlavnú prietu to bol ten monitorovací systém, ale áno, budem sa v budúcnosti venovať spolupráci s tretimi krajinami. Mám to v pláne. Či sa situácia zlepšila alebo zhoršila, nebola som tu pred dvomi rokmi, ale ja nejaké pokroky vidím, k nejakému vývoju dochádza. V mnohých prípadoch existujú lepšie systémy, ale myslím, že je ešte predčasné hodnotiť, či naša spolupráca vytvorenie mojej funkcie a poradného fóra, či toto prinieslo nejaké prínosy alebo nie. Myslím, že 6 mesiacov nepostačuje na to, aby sme to vyhodnocovali. Ale áno, mnohé veci sa lepšia. Chcem sa poďakovať za vaše slova podpory, ktorých sa nám dostalo. Naozaj si to vážime. Pokiaľ ide o tie readmisné operácie spoločné, ja mám mandát na ich monitorovanie. Pokojne sa nimi môžem zaoberať, aj to robím. Čiže žiadne obmedzenia. Nie som im vystavená, ani pokiaľ ide o prstu informáciám, ani tam ma nič neblokuje. Žiadne problémy som v prístupe k dokumentom nemala v rámci agentúry. K tým odporúčaniam. Ja som to tak prebehla ale hovorila som, že operatívne plány e, preverujem a že robím odporúčania, keď dochádza k nejakému porušovaniu alebo vzniká riziko porušovania základných práv a ľudských práv a to, tieto odporúčania vždy e, boli, e, vždy na ne pozitívne reagovali pokiaľ ide o určovanie tých operácií, ktoré podliehajú monitorovaciemu systému, ako to prebieha, informáciu dostaneme, Frontex tieto informácie analýzuje a potom dostaneme taký komplexný balíček. E, a moja analýza je tiež e, súčasťou toho, e, je to osobitný dokument, ktorý je potom zdohľadený pri príjmaní rozhodovaní, takže rozhodnutí. Takže ten systém funguje, tie kritéria e, toho, čo je e, trvalého charakteru a čo je závažného charakteru, tak to by možno ešte bolo dobre lepšie zadefinovať. Ale myslím, že veľa vecí je dosť evidentných. V mnohých prípadoch je to úplne jasné, ale tie kritéria by sa ešte dali v tejto súvislosti zlepšiť, alebo v tomto zmysle zlepšiť. Naše zistenia. No už monitorovací systém To súvisí e, s tou mnohorakosťou aktérov v systéme a s rôznymi mandátmi. No a tie zistenia sú také, že k informáciám snad nie je ani ťažký prístup e, to sú informácie, ktoré sú, tak povedať, surového charakteru, nespravo, mm, mm, neoverené, čiže je potrebné si to overiť a na tom postaviť prípad. Takže je také nejaké obvinenie, e, ktoré je potrebné potom dosledovať a dotiahnuť e, to do konca. A ja som dostala 6 správ, odkedy som prišla. To boli nejaké tvrdenia týkajúce sa porušovania základných práv. E, stále to preverujeme. Analýza prebehla Čiže pri najmenšom môžem povedať, že pokiaľ ide o tieto základné práva migrantov, že tam e, už e, to povedomie o dopadoch e, je dané, že ľudia už to celkom dobre chápu. Ďakujem pekne, pani Arnajes. Čas nás tlačí, takže pán Kessler stručne. Budem sa snažiť naozaj o maximálnu stručnosť, aj keď samozrejme odpovede na niektoré otázky by potrebovali, tam by sme potrebovali aspoň ďalšiu ešte hodinku. Nie. Pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami, nie. Tam naše fórum nie je do toho zapojené. Tam ide len o prípravné jednania, dohody a tak ďalej. Tá situácia či bola zlepšená za posledných x rokov. Legislatíva sa zlepšila zásadným spôsobom. Pokiaľ ide o skutočný dopad a zlepšenie v tejto oblasti, tam som veľmi skeptický, pokiaľ ide aj o počet úmrtí na more a iné incidenty. Prosím, nezabúdajte na to, že skutočne fungujeme a existujeme ako fórum len od počiatku roku 2013. A my všetci členovia našeho fóra, všetci vykonávame túto prácu nie ako našu primárnu pracovnú aktivitu, ale nad rámec našich ostatných činností. Takže nemôžeme, prosím, zatiaľ ešte splniť všetky očakávania, ktoré na nás sú kladené z vašej strany. A my, ja už som to povedal niekoľkokrát. My proste nemôžeme nahradiť demokratickú kontrolu alebo vôbec kontrolu, dohľad zo strany parlamentu. A pokiaľ ide pokiaľ ide o tie spoločné readmisné operácie, nie, tam naozaj tam, tam nemôžeme. My skutočne dúfame, že bude existovať systém na strane členských krajín, ktoré by mohli monitorovať tieto operácie, readmisné operácie, tak podobne ako to máme napríklad u týchto operácií na mori, ale my naozaj nemôžeme, nemôžeme zastupovať, nemôžeme zastúpiť túto funkciu. Kolegyňa už odišla, ktorá položila ďalšiu otázku, takže tam nebudem reagovať. Pani Kellerová. Áno, ako som už povedal, samozrejme pracujeme a fungujeme iba od začiatku roku 2013. My s textom diskutujeme s ich radou, s členskými štátmi. To znamená, že formálne, oficiálne odporúčanie tu ešte nemáme, ale možno, že sa k niečomu takému dopracujeme. Ďalšia otázka. Využitie právomoci a tak ďalej, na to už sme odpovedali. Sme v kontakte s členskými krajinami, predovšetkým prostredníctvom tejto rady riadiacej. Ja som tam, ja som tiež členom. Chcela by som ale povedať, že teda aj s ohľadom na túto funkciu som skeptický, ale zároveň samozrejme vidím pozitívny vývoj. Ďalšia záležitosť. Tam ešte táto operácia nebola rozšírená, nebolo rozhodnuté o rozšírení, e, pokiaľ ide o tie sťažnosti jednotlivcov, to nie je, to nie je Spadá to do našich právomocí, takže na to nemůžeme reagovat. A pokiaľ ide o tie informácie, my tam nie sme v takej istej situácii ako agentúra pre základné ľudské práva, takže my vlastne musíme aj byrokraticky, bohužiaľ ešte eh, vyjednávať aj s Frontexom, pokiaľ ide o prístup ku určitým dokumentom, k čomu máme prístup, k čomu nemáme prístup. To ešte predstavuje určité problémy, ktoré musíme vyriešiť. Ďakujeme. Chcete ešte ku, ku tomu veľmi, veľmi stručne, pretože už nemáme čas? Áno, veľmi stručne. Pani Skakelos, odporúčania. Príklad ako to funguje, ten feedback, spätná väzba, naše fórum, Frontex, napríklad eh, etický kódex pri tých eh, operáciách návratu. Pre, samozrejme poskytujeme určité zbieranie určitých pripomienok, poznámok, asi 30 z nich, ktoré už sme napríklad eh, predložili mm, mm, týchto 30 väčšina bola prijatá, 5 bylo, bolo odmietnutých zo strany Frontexu. To znamená, že určitý dopad to má. A otázka niekoľkých poslancov, či došlo k nejakému pokroku v priebehu tých niekoľkých rokov, čo agentúra mala možnosť sledovať prácu s Frontexom pani Anais. Ja by som na to nadviazala Áno, došlo k obrovským zmenám na papieri, pokiaľ ide o plánované aktivity, akcie a tak ďalej. My sa teraz musíme zamerať na to, aby tieto zmeny boli skutočne efektívne, účinné priamo na vonkajších hraniciach. Toto je naša ďalšia úloha. Ďakujeme, hovorí pán predseda, ďakujeme za toto shrnutie všetkých týchto názorov, stanovísk, za to, že ste medzi nás prišli, že ste sa podelili o vaše názory. Ďakujeme za vašu účasť medzi nami, za túto veľmi plodnú diskusiu. Dúfame, že budeme v tejto diskusii diskusii pokračovať. Začali sme v tejto diskusii. Ďakujem vám všetkým, tým končím naše dnešné stretnutie a uvidíme sa opäť 8. júla o 3. popoludní. Ďakujem vám všetkým za účasť.